Colleagues, um, if you could take your seats, please. Kolegovia, prosím, láskavo sa usadte. Máme mnoho rečníkov. Na programe máme len obmedzený čas dispozícii, teda začneme presne na čas. Najskôr prosím, láskavo sa posunte trošku dopredu v obsadení sály. Nech sa páči, aj predné rady sú k dispozícii. Vždy, keď to hovorím, tak sa tak trochu boja všetci. Ale nech sa páči, môžete sa kľudne posunúť do predných radov. Postupne budú ľudia prichádzať. Isté, že tie úplne prvé rady tie sú určené pre poslancov, ale tie e, zadnejšie sú voľné. Um, okay. And... Okay, thanks. So, colleagues, a warm welcome to... Srdečne všetkých vítam na tomto vypočutí. Ide o občanské práva po Brexite. S veľkým potešením vás tu vítam. Máme mnoho expertov, rečníkov a poslancov prítomných. Tiež rôzne organizácie sú zastúpené. Minulý rok v máji sme sa rozhodli, že zvoláme takéto vypočutie. Skombinovali sme tu výbory pre zamestnanosť, pre petície a výbor LIBE, tak aby sme zaistili veľmi užitočné vypočutie podľa mňa. A toto vypočutie a tiež výbor pre ústavné veci, ospravedlňujem sa, pani Spinelli ho zastupuje a tiež niektoré zásadné body, ktoré vidíme niektoré teda udalosti sa už postupne aj dejú a postupne um, sa už aj uzavreli v prvej fáze rokovania. Teraz sme uh, v konečnej fáze tohto procesu, ale ako viete, kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. A v týchto rokovaniach o Brexite sme už dosiahli isté veci. Pán Gualtieri, ktorý bol súčasťou riedecej skupiny pre Brexit, o tom e, vie ešte mnoho viac, e, tiež niektorí ďalší kolegovia. Je jasné, že ešte stále je pred nami mnoho úsilia v období do odchodu Británie z únie. A dnes do poludnia tiež e, sme sa dopočuli, že aj v priebehu prechodného obdobia teda viacerí sa celkom iste vyjadria. Do konca tohto vypočutia sa pokúsime získať prehľad o tom, čo sa nám podarilo dosiahnuť v časti rokovní, ktoré sa venujú odchodu Británie a tiež, čo sa ešte musí presadiť, aké dohody sa musia uzavrieť, až kým dôjde samotnému Brexitu. Čo musíme sprístupniť aj širšiemu osadenstvu viacerie organizácie, ktoré sú zastúpené, sa tomu venujú veľmi úsilovne. Chcel by som um, ich týmto privítať, chcel by som oceniť ich prínos. Aj oni sa napokon k tomu e, sami vyrobi, vyjadria, tiež experti. Aj oni veľmi významne prispievajú k tejto diskusii. Chcel by som dať na úvod slovo svojej kolegyni za výbor pre zamestnanosť eh, Marite Olskok, aby vysvetlila, že ona nie je len eh, predsedničkou, podpredsedničkou výboru pre zamestnanosť, ale tiež navštevovala stretnutia pracovnej skupiny Riedice pracovnej skupiny pre Brexit. Eh, pre tých z vás, ktorí naozaj neviete, čo to je, to je ten parlamentný prvok v rokovaní o Brexite od majového vypočutia sa toho udialo veľa. Chcel by som oceniť prínos Giferšteta Roberta Gualtieriho a všetkých ostatných účastníkov tejto pracovnej skupiny za ich prínos. Ešte dáme slovo aj kolegovi Gualtieri v malý okamih. Najskôr však dostane slovo Marita Ulfskok. Ona zastupuje výbor pre zamestnanosť. Ten sa zabrá otázku sociálnej dimenzie teda požiadal by som Maritu, aby predniesla stručný úvod v mene výboru pre zamestnanosť. Ďakujem, Klód. Toto nie je prvé spoločné vypočutie tohto druhu, ako už povedal pán predseda, na tému Európa po Brexite a tiež o, o občanských právach po Brexite. Podobné takéto vypočutie prebehlo už v máji minulého roka. To bolo veľmi užitočné podujatie pre nás poslancov. Bola to priama výzva parlamentu, aby pozorne sledoval priebeh rokovaní medzi komisiou a Veľkou Britániou, aby sme bránili práva miliónov našich občanov. O toto sa snažíme a ja verím, že náš hlas, hlas európskych občanov, bežných pracujúcich ľudí, bol vypočutý napríklad v oblastiach, ktoré sa týkajú kompetencií nášho výboru, teda práva cestraničných pracovníkov, že ich práva budú chránené a tiež sociálne dávky, aj že tie budú pokryté, aj toto to, tiež spada do pôsobnosti výboru pre zamestnanosť. Range and, and, uh, uh the name of the is the Názov nášho výboru znie Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. To znamená, že sa zaoberáme mnohými zložitými, ale veľmi významnými otázkami, ktoré súvisia s Brexitom. Ja teda ako úradujúca predsednička výboru pre zamestnanosť by som chcela privítať toto druhé vypočutie. Vyhodnotíme situáciu aj so zástupcami občianskej spoločnosti, aj so expertami. Prednáme si otázky, ktoré zatiaľ ešte nie sú vyriešené, ktoré však vyriešiť chceme a to čo najefektívnejším spôsobom pričom sa orientujeme v našich cieľoch najmä na to, aby sme dosiahli to, čo je prospešné pre bežných ľudí, pre bežných duchom pracujúcich ľudí. V Británii, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. Ďakujem teda ešte raz všetkým za to, že eh, ste prišli a teším sa na to, že si vypočujem zaujímavé vystúpenia. Ďakujeme. Ešte predtým, ako dám slovo pánu Gualtierimu, pani Spinelli, chcete sa aj vy stručne vyjadriť? Za výbor pre ústavné veci, len stručne, prosím. V mene pani Danuty Hubner, ktorá tu nemôže byť. Chcela by som sa poďakovať všetkým rečníkom. Ich eh, stanoviská sú čiastočne osobné nevystupie v mene výboru AVKO. Napriek istému pokroku ešte stále ani zďaleka nedokážeme poskytnúť právnu istotu na zaručenie dodržiavania všetkých práv, ktoré sú obsiahnuté v legislatíve EU. Teda ja sa na to nepozerám príliš optimisticky. Chcela by som však na pozitívnu nôtu oceniť dôležité objasnenie rady v najnovších usmerneniach čo sa týka presunu občanov EÚ do Veľkej Británie v prechodnom období, tie budú mať eh, v dispozícii ochranu v plnej miere predtým, než vstúpi do platnosti dohoda o Brexite. Žiaľ, Theresa May zamietla takýto návrh eh, zo európskej strany. Tiež chcem privítať slova pána Barniera, že dostatočný pokrok neznamená plný pokrok. Chcela by som však eh, rázne odsúdiť, že občanské práva nie sú zahrnuté medzi otázky, ktoré sa ešte musia prejednávať. Nie je to uvedené ani v usmerneniach, ani v prejave Michela Barniera, ako keby to už bolo vyriešené. To je to, na čo mi najviac záleží a najviac ma to znepokojí, že sa táto téma dá bokom v tejto fáze rokovaní. Obe strany sa totiž zaviazali na úvod, že sa v živote miliónov ľudí nič nezmení. A to natrvalo. Máme teraz v dispozíciu spoločnú správu, ktorá vychádza zo vzájomného porozumenia a to nezohľadňuje tento prísľub. Tak ako zdôrazňuje parlament vo svojom poslednom uznesení, ešte stále sú nedoriešené veci, ktoré sa vyriešiť musia. Chcela by som ich len spomenúť, celkom by ste rečníci poskytnú podrobnejšiu analýzu. Situácia budúcich partnerov, európskych občanov, ďalej záruky, deklaratívnej povahy e, štatútu vyriešených vecí, ďalej záväzná povaha rozhodnutia súdneho dvora, ďalej budúca sloboda pohybu občanov UE, ďalej presediteľnosť záväzkov v otázkach írskej hranice. To je len jedna časť, aj keď veľmi dôležitá časť ešte stále nedoriešených vecí a je potrebné vyložiť ďalšie úsilia, aby sme dosiahli čo najucelenejšiu dohodu. Ako príklad eh, si môžete prečítať bod 58 spoločného technického vyhlásenia, kde sú uvedené otázky, ktoré komisia považuje za veci, ktoré sú mimo rozsahu pôsobnosti mandátu EÚ pre prvú časť rokovaní. Ja ich považujem za významnú súčasť eh, na plné požívanie práv, ktoré stanovuje európska legislatíva aby boli jasne začlenené do dohody o vystúpení Británie z EÚ. Chcela by som prepomenúť, čo povedala horná snemovňa britského parlamentu o Brexite. Podľa nášho názoru európske občianské práva sú neoddeliteľné, musia sa vnímať ako jeden celok a vďaka ním európsky občan môže žiť, pracovať, študovať a založiť si rodinu v inom členskom štáte akékoľvek stiahnutie jedného z týchto práv, eh, fungovanie, eh, teda bude mať za následok oslabenie ostatných práv. Chcela by som teraz predniesť eh, niekoľko poznámok, ktoré verím budú prejednané v priebehu vypočutia. Mali by sme sa snažiť vyhnúť podkopávaniu práv, ktoré sú stanovené v legislatíve EÚ. Nedávna otvorenosť komisie k možnému vytvoreniu v EU 27 ústavných postupov, ktoré sú podobné v štatúte o dohodnutých právach je znepokojivá, je to v rozpore s e európskou legislatívou. Tiež sa musíme snažiť vyhnúť akémukoľvek spomenutiu um, o rozhodnutí z minulého života. Európske občianstvo vyplýva z presného, jasne stanoveného právneho rámca. Nie je to len životné rozhodnutie. Výkon relevantných práv je založený na legitímnych očakávaniach požívať tieto práva a to trvalo. Chcela by som ešte upriamiť vašu pozornosť na možnosť nedosiahnutia dohody, vychádzajúc z reakcie pani May na usmernenie rady. Kladem si otázku, či by sme sa mali pripraviť na takúto možnosť a zaistiť aspoň istú formu dohody o občianských právach a vo veci Severného Írska. Ďakujem pekne, Barbara. V mene Danity Hubner, ktorá je členkou riedice skupiny pre Brexit, ti týmto ďakujem. Poslanci Európskeho parlamentu pozorne sledujú hlasy, ktorí volajú po dodržovaní občanských práv a to dvoma spôsobmi. Niektorí poslanci sú tu aj osobne prítomní prostredstvom organizácií 3 milióny e, Briti v Európe a tak ďalej a im dáme slovo, ale tiež v uzneseniach, ktoré sme prijali v apríli a v októbri a tiež e, v rámci jednotlivých kontaktov, ktoré poslanci absolvujú. Ešte by som rád spomenul, že dvaja sa ospravedlnili, pani Cecilia Wikstrom. A k tomu druhému sa ešte vyjadrím. Cecilia ma požiadala, aby som spomenul význam výboru pre petície, ktorý je veľmi dôležitý vo vypočutí eh, týchto stiažností a výbor pre petície bude zastúpený v prvom paneli, konkrétne Lina Spaventa sa eh, k tomu vyjadrí. Bude to štúdia zadaná výborom pre petície. Cieľom dnešného vypočutia je dať priestor poslancom a tiež je to príležitosť pokračovať v diskusiách, ale predovšetkým sa chceme dozvedieť, čo sa udialo v riadiacej skupine pre Brexit a čo nás ešte čaká. Na toto sa teda zameriame v týchto úvodných vyhláseniach od zástupcov riadiaceho výboru pre Brexit. Zlé správy sú také, že v posledných minútach, keď vyzerám trošku nervózne, je to preto, že Giffarhofstadt sa ospravedlnil, že nemôže prísť ak ho aspoň trochu poznáte, viete, že by ho nič nebolo zastavilo, aby sem prišiel. Teda ja som sa hlavne obával, keď som sem išiel, ako ho zastavím, keď už bude rozprávať 40 minút. Vôbec mi nenapadlo, že by mohol vôbec neprísť. E, teda je to naozaj veľký problém. Je to mimo jeho sféry vplyvu, e, teda musíme to pochopiť. Žiaľ, Gieferhofštát sa nemôže zúčastniť Musíme oceniť jeho prínos a ak sa zjaví v priebehu vypočutia, tak mu dáme slovo celkom iste. Ale žiaľ, okolnosti, ktoré nedokáže ovplyvniť, mu zabránili zúčastniť sa. Je to však jeden z najusilovnejších členov tejto riadiacej skupiny pre Brexit, ten nám môže porozprávať o konkrétnych prínosoch, e, konkrétne v prípade rodinných situácií. Je to predseda výboru pre menové a hospodárske veci Roberto Gualtieri. Je to jeden z najaktívnejších členov tohto riadiaceho výboru pre Brexity. Je to tiež jeden z najaktívnejších poslancov v mene Združenia troch miliónov, podľa mňa aj keď k tomu sa veľmi skromne. Teda Roberto, mohol by som ťa poprosiť, aby si prednesol svoje úvodné slovo najmä k tomu, čo sa podalo dosiahnuť a čo sa ešte ďalej musí udiať. Ďakujem pekne, Klod, za tvoje milé slova. Ďakujem aj výborom Empel, Libe, Afko, Avko za to, že zorganizovali toto vypočutie. Je to pre nás vynikajúca príležitosť eh, bilancovať, čo sa podarilo už dosiahnuť spoločnými sílami ale tiež čo nás ešte čaká do budúcna. V tomto boji, ktorý ešte nie je celkom za nami, ešte stále sú niektoré zásadné otázky na stole. Nielen riedeca skupina pre Brexit, ale celý Európsky parlament vnímal vždy otázku občanských práv ako svoju hlavnú prioritu. Myslím, že sme v tomto smere boli vždy konzistentní, konali sme podľa tohto nášho presvedčenia a to sa neobjavuje len v našich uzneseniach, ale aj v konkrétnych krokoch, v rokovaniach. Sme dali jasne najavo, že nikdy by sme neprijali dohodu, ktorá by dostatočne chránila občianské práva uspokojným spôsobom. Tento cieľ je veľmi ambiciózny. My totiž chceme dosiahnuť plnú ochranu pokrytie týchto práv občianských, sociálnych, e, celoživotných práv pre všetkých občanov, ktorých sa Brexit týka. Je to veľmi ambiciózny cieľ a my sme začali ponukou z Veľkej Británie, je to v tomto dokumente, ktorý je veľmi od tohto cieľa vzdialený. Boli sme odhodlaní, ale aj komisia, aj členské štáty boli rovnako odhodlané, neboli sme teda v tomto boji sami. Najmä sme sa to snažili presazovať však my. E, chcel by som sa poďakovať e, najmä občianským organizáciám, združeniam, ktoré zohrávali veľmi významnú úlohu v tomto procese. British in Europe, New Europeans, možno si aj neuvedomujete, nakoľko ste zavážili aj vy, v tom, ako ste na nás tlačili, ako ste nám dávali najavo, že nás sledujete, že sledujete našu prácu, že je treba sa venovať tomu, na čo upozorňujete. A potom e, všetci kolegovia z výborov, ktorých sa to týkalo a im sa chcem poďakovať. Toto neboli rokovania, ktoré by prebiehali len na úrovni riadiacej skupiny pre Brexit, zapojil sa do toho celý parlament, samozrejme relevantné výbory predovšetkým, výbor LIBE, v prvom rade ten bol rozhodujúci, ale aj ostatné. Teda, ak som to správne pochopil od svojich priateľov z Británie tu v parlamente, v podstate sme sa k tomu postavili spravodlivejšie a lepšie. Zaobchádzala sa s nami lepšie než s britským parlamentom. My sme dokážali totiž isté veci aj zmeniť. Počúvali sme pozíciu aj ostatných aktérov, boli sme súčasťou rokovaní, zasiahli sme v správnych chvíľach, keď sa z... bolo možné zvoliť si alternatívy, aby sme ovplyvnili pozíciu Európskej únie a Británie a tiež, aby sme pozorne sledovali priebeh jednotlivých fáz rokovaní. Myslím teda, že tento model zapojenia parlamentu sa osvedčil v takýchto významných rokovaniach a výsledok ktorý sme dosiahli do posiaľ, je dostatočný. Samozrejme, neznamená to, že je dokonalý, ale je dostatočný. A keď nie sme úplne spokojní, vieme, že ešte mnoho otázok je otvorených aj v zmysle konzistentného plnenia toho, čo sa píše v spoločnej správe a tiež v doplnení niektorých ďalších oblastí, ktoré tam nie sú zahrnuté. Teda musím jasne povedať, že to nie je nejaká oslava aktuálneho stavu. Ale musím zároveň dodať, keďže som zaznamenal istú propagandu z ostatných strán, že toto bol náš návrh a že sa zamietol. Nie, nie, nie, tak toto vôbec nebolo. Takže ešte sme sa nedostali na koniec, ale už sme toho dosiahli veľa. Lebo sa nám podarilo pokryť nielen všetkých občanov, ale vďaka parlamentu aj ich rodinných príslušníkov a budúce deti. Takže ten rozsah je tam skutočne veľmi široký, nie až taký široký, ako sme chceli, ale takmer. A taktiež obsah nie je rovnaký ako v EU legislatíve, ale takmer rovnako ako ho vykladá Európsky súdny dvor, takže tam bude priamy účinok. Máme tu právny akt z roku 72, ten bude súčasťou dohody. No a pokiaľ sa v Spojenom kráľovstve bude odlišovať národná legislatíva od toho, čo je tam stanovené je tam jasná referencia k smernici, k nariadeniu, k jurisprudencii. V tom prípade národná legislatíva nebude platná, pretože tam bude priamy účinok európskeho práva. Hovoríme tu o priamom účinku a je tu koncepcia práv v rámci európskeho práva. A to znamená práva, ako sú definované v európskom práve. A taktiež, ako sú stanovené v jurisprudencii Európskeho súdneho dvora. Takže v podstate táto bude platná na, po celú dobu. Takže tá súčasná jurisprudencia je už ako keby naveky platná. Máme tu celú sadu práv, vrátanie sociálnych práv. No a mali sme tu taktiež niektoré časti, kde sme hovorili, že možno nie, ale nakoniec áno. Všetko to tam je, všetky práva. No a čo tam chýba, to všetci dobre vieme. Máme tu budúce deti. Za to tento parlament bojoval. A teraz je tam treba dostať aj budúcich rodičov. Lebo pre nás toto ešte nie je nedoriešená otázka. Takže aby som to zhrnul, dve veci treba urobiť. Poprvé, je treba dohliadnúť na to, aby formulácia dohody rešpektovala to, čo je napísané v spoločnej správe. Takže my čakáme na tú formuláciu, na ten text potom si každý riadok pozorne prečítame každú čiarku, každú vetu a pokiaľ tam nájdeme niečo, čo sa odchyluje od toho, čo bolo povedané v spoločnej správe, tak to nepripustím a toto je zásadné, pretože sú niektoré oblasti, kde máme určitú mieru rozlišenosti a to je dobré, to môže byť, ale teraz sa nám podarilo zaručiť nie všetko, ale veľkú časť. V poslednom uznesení sme povedali, že chceme, aby zmluva ohľadom e, stiahnutia z EÚ bola spísaná. Už teraz my chceme vidieť presne, ako to bude vyzerať, presný text, čo bude právne záväzné. Uvidíme, aký tam bude mechanizmus pre zaručenie priamého účinku. vidíme, či úloha súdneho dvora bude taktiež presne zachovaná a stanovená. A k tomu sa ešte vrátim, k administratívnemu postupu. Tam vždy bude všetko v prospech žiadateľa. To treba jasne povedať. Taktiež treba mnohé veci ešte objasniť. My sa na to pozrieme už čoskoro, lebo ako vieme, lebo momentálne sa pracuje na tom texte. Dúfame, že to bude čoskoro hotové. Samozrejme, budeme na to dohliadať a s vami to budeme preverovať. No a kým sa dosiahne dohoda, tak musíme zaručiť, že dodatočné veci vrátane toho, o čom som hovoril, budúci partneri alebo manželia, tam budú toho súčasťou, ale že tam bude presne stanovený postup administratívnej implementácie tejto dohody presné požiadavky, že tá, ten text musí byť e, krátky, jasný, jasne formulovaný, pochopiteľný. Lebo napríklad, keď sa pozriete na článok 17c, kde sa hovorí, dobre, podajte si žiadosť, de facto by to malo byť vyhlásenie. Ako implementujete túto časť? že pokiaľ sa niečo urobiť nesprávne, tak tam musí byť možnosť nápravy. Je to vždy v prospech žiadateľa. Tu je to napísané, ale ako konkrétne definujeme tento postup? Máte dva roky na žiadosť. Pokiaľ sa to bude prekrývať s tým prechodným období, to je druhá vec, to je niečo iné. Ako sa pozrieme na prechodné obdobie, ako sa k tomu postavíme? V každom prípade treba zaručiť, že všetko tam bude pokryté. Myslíme si, že tie dva roky, ktoré sú stanovené na tú žiadosť, tam je to všetko ošetrené. No a druhá vec, chceme, aby nezávislý orgán mohol konať v mene občana, aj za neho napríklad sa obrátiť na súd, aby mohol napríklad požiadať o posudok alebo rozhodnutie súdny dvor, aby nie len občania mali možnosť sa obrátiť na súd, ale aj e, oni v zastúpení nezávislého orgánu. Slovo súd to je veľmi všeobecné slovo. Na to sa musím ešte pozrieť. Je pravda, čo hovoria, čo hovorí druhá strana, Malo by to byť povinné, že rozhodne sudca. Ale potom je tu ešte komisia. Dobre, v Spojenom kráľovstve to nebude komisia, ale musí tam byť nejaký iný orgán, ktorý bude nezávislý od vlády, bude na strane občanov. Pokiaľ nikto ďalší sa neobráti na súda na súdny dvor, tak tento orgán to bude môcť urobiť. Uvidíme, ako to presne ešte dostaneme do tej dohody, ako to presne naformulujeme a implementujeme v praxi. Ďalej, ďalšie veci, ktoré sú zásadné, dve. Sloboda pohybu v 27 členských štátoch. Ako viete, tak momentálne komisia sa k tomu nestavia priaznivo, ale parlament to vždy podporoval, je treba to objasniť. No a na záver, pokiaľ ten prechod bude vyzerať tak, že sa predlží súčasný stav, tak všetko v podstate bude predlžené. Momentálne v smernici sa navrhuje rok 2020, uvidíme, či to bude december 2020 alebo ešte neskôr, ale o tom teraz nediskutujme, o tom konkrétnom datume, diskutujme o koncepcii. Všetko bude musieť byť predlžené. Vrátane po, slobody pohybu občanov a taktiež dátum, ktorý bude posúvať všetky tieto ustanovenia bude teda musieť byť posunutý do v budúcnosti príslušným spôsobom. Vyzerá to tak, podľa vyhlásenia Terezy May, že takto to britská vláda momentálne nevidí. Takže naše stanovisko v tejto súvislosti je absolútne kategorické, tak ako sme to napísali v našom uznesení. Ale to, čo je v smernici, ktorú schválila Rada ohľadom prechodu, tak tam je určitý text. No a my sme žiadali Barniera, aby tam vložil určitý text. Pokiaľ príde prechod, tak občania budú súčasťou toho prechodu, takže ten status quo sa bude vzťahovať aj na občanov. Toto teda nie je stanovisko len parlamentu, ale aj celej únie. Bolo to schválené radou jednomyselne v podobe smernice. Takže to je v podstate neprekročiteľná hranica. Toto je ďalšia vec, kde budeme veľmi prísni. Takže to, čo som povedala, povedal, jasne ukazuje, že môžeme byť hrdí na to, čo sa nám podarilo. A niekedy ma kritizujú, ale môže byť hrdý. Veľa sa nám toho dos- podarilo dosiahnuť. Ale taktiež je pravda, že bez dokončenia tých vystávajúcich vecí a bez konzistentnej implementácie princípov, ktoré sú v spoločnej správe, tá dohoda nebude dobrá. Takže toto je ešte len prvý krok a to, čo nás očakáva, je zásadné, rozhodujúce Vyžaduje si to odhodlanosť a jednotu parlamentu a taktiež kapacitu a možnosť vám, vás počúvať. Možno budete kritické, možno pôjdete na niektoré veci, že nie, môžete identifikovať kritické body. A my vás tu chceme dnes počúvať, lebo o toto pôjde v nadchádzajúcich kľúčových týždňoch a mesiacoch. Ďakujem, Roberto. Niektoré príslušné materiály budú na webovej stránke po skončení vypočutia. A pokiaľ by Giffer Hostad prišiel trochu ešte neskôr, tak sa bude môcť vyjadriť. Roberto hovoril o riadiacej skupine pre Brexit a že sa im podarilo veľa dosiahnuť. Je ťažké to teraz ešte vyhodnotiť, keď nás ešte očakáva taký veľký kus práce. Takže my sme schválne to naše dnešné vypočutie naplánovali s mnohými poslancami, napriek tomu, že je štvrtok po obede. Takže bol odvedený skutočne obrovský kus práce. A určité kroky boli už vykonané. Máme tu prvú rečníčku, pani Aloj Donskoj, ktorá zastupuje organizáciu 3 milióny. To sú európske občania žijúci v Británii. Každý dostanete 10 minút. Samozrejme, princíp je čím kratšie, tým lepšie, aby sme potom mohli viesť ešte dialog. Dámy a páni, členovi Európskeho parlamentu. Ďakujem za túto príležitosť vám predstaviť súčasný stav vecí pre európske občanov v Spojenom kráľovstve. Kde sa nachádzame momentálne? Európsky parlament e, vyzval o e, rešpektovanie práv európskych občanov v Spojenom kráľovstve, to, to, to, tak ako to je zaručené v Lisabonskej zmluve. A to, čo sa zatiaľ dohodlo, e, je nedostačujúce, keď sa pozrieme napríklad na smernicu z maja 2017, tam sa stanovuje, že akýkoľvek dokument, ktorý sa vydá v súvislosti s eh, miestom pobytu, len potv- by mal len potvrdzovať niečie právo, avšak v decembri sa dohodlo to, že pokiaľ eh, členské štáty eh, prejdú uplatnia určitý nový proces, tak teraz sa bude musieť o naše práva ešte zvlášť uchádzať. Toto poškodí taktiež e, naše práva. Podľa nás tento nový štatút obsahuje veľa menej práv a je horší, ale bude mať aj veľký dopad na všetkých občanov e, Európskej Európskej únie, ktorí e, sa zdržiavajú v Veľkej Británii tento štatút e, pobývajúcej osoby dáva práva podľa britských imigračných pravidiel. No a dôsledky, pokiaľ nebudú splnené kritéria, budú veľmi e, prísne pre žiadateľov a e, žiadatelia riskujú, že budú deportovaní. tak tiež možno viete, že britská vláda prišla s novou vládou ohľadom ochrany údajov, ktorá by odstránila základné práva občanov e, k prístupu e, k údajom, ktoré má o nich ministerstvo vnútra a taktiež právo prístupu právnikov, taktiež by tam nebola povinnosť britskej vlády spracovať údaje spravodlivým, transparentným a primeraným spôsobom. Toto podkopáva celú myšlienku ochrany údajov a ide to proti ľudským právam a občianským slobodám. Taktiež je to skutočne negatívne, keďže ministerstvo vnútra má dosť veľkú chybovosť tejto súvislosti, ktorá pravdepodobne ešte narastie, pretože bude väčšie množstvo žiadostí o tento nový štatút. A táto, pod, táto výnimka sa stane administratívnym nástrojom, ktorý znevýhodní e, ľudí, ktorí budú žiadať o tento štatút. Taktiež týka systematických kontrol, napríklad e, trestných registrov. Osoba, bude teda vystavená prísnejším podnikám, než je to v súčasnosti a tieto kontroly budú systematické naproti tomu, čo bolo stanovené v minulých dohodách. Taktiež tam ďalšia e, administratívna záťaž na Spojené kráľovstvo, keďže každý žiadateľ bude musieť byť preverený takýmto systematickým spôsobom. Skupina 3 milióny je taktiež proti zavedeniu e, dobrovoľnej registrácie pre štatút pobývajúcej osoby. My, sme, my si myslíme, že vôbec nedáva zmysel implementovať schému, ktorá nebude mať žiadnu právnu hodnotu do tej tej doby, než bude ratifikovaná príslušná dohoda a taktiež tá bude rozdiel medzi touto schémou a tým konečným textom. Taktiež tam nebude žiadny štatutárny e, mechanizm odvolania pre zamietnuté žiadosti a taktiež je možné, že odmienutí žiadatelia budú odradení od ďalšej žiadosti po tom, čo budú odmietnutí a stanú sa z nich e, migranti bez dokumentov a možno potom budú deportovaní. Čo sa týka e, právoplatných rezidentov, naďalej je tam nedostatočne jasná situácia, len toho, ako si Spojené kráľovstvo bude toto kritérium vykladať. Možno, možno to povedie k tomu, že žiadosti budú odmietané. No a vo svetle všetkého tohto je tu riziko, že mnohí jednotlivci a skupiny budú e, ponechaní osamotení bez pomoci. Napríklad e, sú tu otázky e, štátnych, e, pardon, rodinných príslušníkov britských občanov, ktorí sa navracajú do Spojeného kráľovstva e, v rôznych povolaniach. Ďalej je tu procesná otázka. Osoby napríklad s postihnutím deti, staršie osoby, osoby, obchodovania s ľuďmi, bezdomovci a tak ďalej. Všetci títo zostanú bez pomoci, pretože budú mať problém dokázať, že niekde prebývajú pra, pra, legálne. Spojené kráľovstvo navrhlo určité riešenia, avšak tie sú neadekvátne. Takže ako chce ministerstvo vnútra riešiť tieto otázky, to skutočne nevyvoláva dôveru. Malo by to byť transparentné, nediskriminačné, plynulé a je treba zaručiť dodržiavanie základných práv. Je tu však riešenie, a to je náš alternatívny návrh, ktorý ukazuje, že je tu spravodlivejší a jednoduchší e, spôsob riešenia štatútu pobývajúcej osoby. Čo sa týka dohľadu, naša skupina 3 milióny má obavy, že e, Spojené kráľovstvo nebude dôsledne po svojom odchode z EÚ uplatňovať európske právo. Ďalej, ochrana, implementácia našich práv bude musieť byť zaručená prostredstvom dohľadu. Je treba, aby tam mal kompetencie aj Európsky súdny dvor, preto vás vyžívame, aby ste e, do e, textu vložili revíznu doložku v súvislosti s dohľadom Európskeho súdneho dvora. Oh, pardon, aj bola odstránená. E, ďalej je tu otázka osôb s obmedzeným príjmom, to je taktiež dôležitý bod. Je treba, aby komisia monitorovala celý ten proces, aby ministerstvo vnútra sa venovalo špecificky e, časti textu týkajúcej sa práv občanom v texte čo sa týka rodiny, tak tá musí byť rozšírená o budúcich manželov z 27 členských štátov EÚ, pretože možno sa niekto bude chcieť z kontinentu vrátiť späť do Británie s zahraničným partnerom a možno aj s deťmi. A pretože v opačnom prípade by to malo e, negatívny dopad na mladé generácie. Ďalej tu máme občanov, ktorí napríklad sa e, rozvedú, tak e, čo bude s nimi po Brexite. Je treba, aby Občianske práva boli zachované aj v budúcnosti. Toto je predsa zásadná vec. A Taktiež tu boli mnohé sťažnosti strany Británie ohľadom toho, že tu bude rovnaký prístup e, k tovaru aj k službám po Brexite, ale ďalej sú tu rôzne otázniky. Britskí občan, pardon, európsky občania e, hlásia, že je, že je často obťažné sa dostať k rovnakým napríklad zdravotníckým službám v porovnaní e, s rezidentami. No a ďalej tu otázka poho, slobody pohybu, otázka životných volieb proti práv. Bohužiaľ, decembrová správa hovorí, že mm, sú tu kroky, ktoré sa zakladajú na mm, vašich voľbách, ktoré ste urobili v minulosti, ale to nie je pravda. Je tu veľký otáznik ohľadom budúcnosti akademické a profesionálnych kvalifikácií po Brexite. Európsky pracovníci chcú môcť pracovať aj v Spojenom kráľovstve, aj v Európskej únii. Možno sa eh, Spojené kráľovstvo pripojí k Boloni ako tretia eh, krajina po Brexite. A čo bude potom? Po Brexite európske občania žijúci v Británii už nebudú mať príležitosť k príležitostiam, ktoré boli financované zo strany Európskej únie. Dohoda o vystúpení taktiež musí brať do úvahy občanov tretich krajín, ktorí e, žili v, jednej, e, žili v Spojenom kráľovstve e, po dobu viac než 5 rokov. Aby som to zhrnula. Spoločné, ďalšia prísitka. Vzájomné pochopenie by nás nevždy malo dostatočne chrániť. My tam vidíme prázdne miesta práva európskych občanov. Vo Veľkej Británii si stále obmedzené. To, čo sa nám ponúkne, tak nám ponúkne veľmi obmedzený systém. Ide o to, aby sa nestalo, že to, že mnohí ľudia, ktorí sú teraz v nejakej krajine, aby ju nemuseli opustiť, myslíme si, že hlavný princíp, ktorý by mal byť riadiaci pri rokovaniach je, že najdôležitejšie sú životy ľudí. To je prvoradé, až potom by sa mal riešiť obchod alebo iné záležitosti, proces, procesné. Očakávame, že všetky naše práva budú chránené, aby sme mohli viesť životy, ako sme to robili doteraz, či už vo Veľkej Británii alebo v EÚ ako pred referendum, tak aj po. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ešte by som dodal, že prezentácia bude aj na web stránke. Pri, prišiel medzi nás aj pán Elmar Brok, ďalší veľmi usilovný člen rokovacej skupiny, tak ho vítam medzi nami. Určite ste nič zlého neurobili, pán Brok, my vás vítame vo výbore, kedykoľvek sem prídete. Subject and as Mr. Gualtieri said, did their best to make progress. Ešte tí členovia tej steering eh, group, eh, to nie sú eh, Briti a všetci usilovne pracujú na tom, aby sa všetky problémy vyriešili. Ďakujem za prezentáciu od zástupkyne organizácie 3 milióna. Teraz eh, vítam pani Jane Golding, ktorá je predsedkyňou organizácie British in Europe. Je to koalícia desiatich eh, kľúčových skupín britských občanov žijúcich v EÚ. Ďakujem za príležitosť vystúpiť vo vašom výbore. Je nás 1,2 miliónov britských občanov v Európe, 80 je v pracovnom pomere v produktívnom veku do, 40, do 48. veku života. A využívame e, všetky, e, e, ide nám o to, aby ostali zachované všetky štyri základné slobody. My vám samozrejme dôverujeme a veríme, že EÚ bude naše práva chrániť a tiež veríme v tento principiálny prístup EÚ, ak je v ideálnej pozícii k smernici. Rokovania sa začali, a žiaľ zhoršilo to situáciu našich práv v porovnaní s tým protinávrhom Veľkej Británie a kompromismi, ale sme si vedomi aj toho, ako povedal pán Gualtieri, že istý pokrok sa zaznamenal. Pokiaľ ide o rok 2017 e, to spoločn- a tú spoločnú správu zo začiatku novembra. Spoločné vyhlásenie ukázalo, že sa dosiahol dostatočný pokrok a to otvorilo priestor pre ďalšiu etapu a pri vyriešenie ďalších otázok. Pani Donskoj z organizácie 3 milióny to povedala veľmi správne. Je smutné, že v tejto správe sú isté veci, ktoré sú založené na istej voľbe medzi dvomi možnosťami. Je to smernica z mája 2017, o ktorej hovoríme a ktorá mala chrániť štatút a práva odvodené z európskej legislatívy v deň vystúpenia Británie. To bolo naše práva, nie voľba na základe týchto práv. Anne Lord to jasne povedala, tie práva by mala mali viesť k tej voľbe a nie naopak. Takže to by všetko, tieto smernice mali naše práva chrániť. Dosiahlo sa to? Áno, istý sa dosiahol pokrok v nejakých technických veciach, recipročne v zdravotníckých službách. A v iných oblastiach ktoré sa týkajú aktívnych občanov, ale 20-30 našich občanov sú už vo vyššom veku. Potom sú otvorené otázky pre tých mladých, ktorí ešte pracujú. Takže vo všetkých týchto skupinách by sme našli problémy. Aj vaše uznesenie z novembra o tom e, hovorí, či bude právo voľnou pochybu uchované. Mnohí, ktorí sa spoliehajú na živobytie, tak mm, v tomto zmysle tak majú obavy ten voľný pohyb občanov z oboch strán našich občanov v rámci 27 členských štátov a celoživotné právo EU občana vrátiť sa do Veľkej Británie. To by na základe spoločného porozumenia, tak ako je to napísané, by nebolo zachované a malo by byť nedostatočná flexibilita v kvalifikácii a tak ďalej. To bude mať dopad na všetky skupiny. Že niektoré profesionálne kvalifikácie, to by znamenalo, že by sa neuznávali. Aj naše ekonomické práva by boli pre rezidentov a britských občanov by boli ohrozené. a mnohí z našich občanov žijú v EÚ práve preto, že je to územie bez vnútorných hraníc a nie len o právnikov a konzultantov, ale aj, a aj tí kontraktory, šoféry, kamionov a tak ďalej. Lord to už povedala. Dohoda o tom, ako si zabezpečíme e, status, štatút po odchode z EÚ, to vlastne odklon od EU práva znamená Nemôžeme teda podporovať ten deklaratórny systém, lebo čo znamená, občania budú musieť preukázať, že majú na to práva, že to budú musieť žiadať, že e, môžu byť úspešní a to je veľmi e, zložité aj pre občanov, ktorí žijú v týchto krajinách už veľa rokov. Byrokracia, aj tam sa robí veľa problémov. Tento podmienečný systém znamená, že sa to bude aplikovať aj pre britských občanov, aj európskych občanov Británii. A toto sa vôbec nekonzultovalo. Takže uznesenie EP z minulého roka jasne hovorilo, že toto treba ešte prediskutovať. My vlastne vôbec nevieme, či sa táto možnosť bude aplikovať. Anne Lore to povedala, obmedzenie práva na zjednotenie rodín pre budúcich členov na, na tých pre obe skupiny. Tak pre EU občanov ako pre Britov. Aj pre tých, ktorí sa budú vrácať do Británie. Mladé generácie. Nemáme jasné stanovisko pri študentoch, ich kvali- uznanie kvalifikácie, budúce práva po Brexite a okrem týchto zásadných záležitostí nič nie je dohodnuté, kým nie je dohodnuté všetko, naozaj všetky detaily. Žiadame, aby občania boli prioritou, nezávisle na výsledok rokovaní. občianských právach tá situácia nie je rovnaká ako v prípade e, írskej problematiky. My sa obávame, aby sa tieto záležitosti nerozplynuli v tých rokovaniach o budúcich vzťahoch. To sú právne a politické aspekty rokovania o právach, ale sú tu aj sociálne, ľudské aspekty, širšie a implikácie na ľudské práva a tak ďalej. Európsky projekt je založený na solidarite miery, na sociálnych aspektoch, ktoré sa v Jeteborgu e, pred Vianocami potvrdili a tam pani Merkelová hovorila o spolupráci a že sa musíme poučiť z histórie. Európa je úniou národov. V roku 1945 môj otec mal 20 rokov a so spojeneckými vojskami bojoval Európe. Môj svokor ako 16-ročný bol v Drážďanoch a nikdy sa nestretli eh, eh, a obaja bojovali za lepšiu budúcnosť svojich detí a 50 rokov neskôr ten môj svokor so svojím synom odcestoval do Bruselu. Bol jedným z prvých, ktorý bol na stáži v Bruseli. Ja som to urobila o pár rokov neskôr. A naše osudy ako keby boli podobné a pre, e, po Brexite to bude podobné pre naše deti, ale nie všetci budú mať také šťastie a to je, či budete mať šťastie, to je veľmi arbitrárna záležitosť, hoci sme jednu, jedna skupina ľudí, ktorí sa v dobrej viere presídli a tešili sme sa z občianských práv a teraz sme v takejto bezprecedentnej situácii a všetci sme deťmi európskeho projektu Solidarita a komunita. Je to komunita Európanov, ktorých osudy sú navzájom prepojené vďaka tomuto projektu a teraz musíme e, vďak, e, brániť práva občanov. Preto by sme mali posilniť charakter európskeho občanstva, nie ho podkopávať. Keď sklamete nás, aj naše nádeje, tak sklamete aj tých, ktorí veria v európsku budúcnosť a znamen, bude to znamenať, že byť EU občanom, že je to riziko a že môžete mať odňaté toto právo občanstva. E-občanstvo je našim základným e, štatutom, statusom a malo by nás chrániť. A ak tomu nie je tak teraz, tak kedy inokedy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Jane. Tretia kľúčová organizácia, som rád, eh, že predstavujem pána Rogera Casale, je predseda organizácie New Europeans, ktorí tiež presadzujú voľný pohyb, nediskrimináciu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán Brok, vážený prítomný, dovol, ďakujem vám za pozvania, za túto príležitosť. Hovoril o tejto významnej téme. My sme veľmi znepokojení nad právami európskych občanov v Británii a vice versa. Ale znepokojuje nás aj práva občanov žijúcich v Británii. Je tam veľké množstvo občanov, ktorí sú smutní z toho, že strácajú možnosť eh, európskeho občianstva. Rovnako nás znepokojuje otázka mm, európskeho občianstva a mm, základných eh, slobôd a aj budúcnosť Európy občanov. Jay Golding to jasne povedala. Odpoved na otázku, čo sa stane s Britmi, ktorí žijú v EÚ a s občanmi v Británii v prípade, že Británia vystúpi z EÚ, hovorím to v prípade, lebo neverím, že je to nevyhnutné. Neveril som, že sa k tomu niekedy stane, ale to len hovorím tak mimochodom a nech to nie je v zápise, ale to tých 5 miliónov, to, čo sa im stane, to bude skúškou pre EÚ a nemôžeme zlyhať, keď chceme hovoriť o budúcnosti Európy občanov, Európy, ktorá má byť istý priestor, bezpečný priestor, preprava aj pre vlastných občanov a ktorá má rešpektovať ľudské práva. Prešli sme dlhú cestu v roku 2000, od roku 2012, s kým sa vytvorila naša asociácia, ak eh, by, eh, ak by Británia vystúpila a kladli sme si otázku, čo sa stane, stalo s právami. A vedeli sme, že definitívne riešenie nebude a tých 5 rokov trvania to potvrdzuje. Je to taká cesta, keď idete autom s deťmi a deti sa stále pýtajú, už sme došli, už sme došli a my sme ešte stále nedošli. A aj e, v Británii aj bude široký konsenzus v parlamente aj mimo toho, že by mali byť kompletné záruky, e, že e, občianské práva sa uchovajú. A naopak, Veľká Británia predsa nie je krajina, ktorá nerešpektuje ľudské práva, to vedia všetci. Len málo kto v Británii by chcel, že by e, sa istému počtu ľudí e, odobrali práva, aj keď nehlasovali v referende. Jedna e, organizácia, ktorá je proti migrácii vo Veľkej Británii, sa tiež vyjadrila – Eh, hovorila o týchto zárukách a kladú otázku, že kde sú záruky pre občanov. Prebehlo veľa diskusí eh, v britskom parlamente a mnohí konzervatívci, ktorí hlasovali za Brexit, ale teraz zároveň hovoria, že chýbajú tie záruky pre práva občanov. Všetky opozičné strany išli touto cestou alebo riešenia, takže ľudia žijú naďalej v neistote a táto je taká veľká, že by to mohlo byť v porušenie článku 8 dohovoru o ľudských právach. Táto neustála neistota, ktorá vplýva na rodinný aj osobný život občanov a to môže byť aj porušenie, narušenie osobného rodinného života 5 miliónov ľudí EU občanov v Británii. Samozrejme, nikto takúto situáciu nechce. Mohli by sme s tým ukončiť zajtra, keby britská vláda konala, ale môže sa prijať aj jednostranné rozhodnutie. Ale prečo sa to nerobí z hlavných dôvodov? Jednak pretože nie je tu dostatočne rozhodný hlas. V referende bolo veľa skupín, ktoré utrpeli ako Free Million alebo iné. Tieto organizácie skupiny sú účinné, pomohli sme im, a ja som hrdý na to, čo tieto asociácie dostali, to uznanie. Nie sme jediní. 3 millions British eh, in Europe a tak ďalej a tak ďalej. Sme viacerí, ktorí, aby, ktorí bojujú za to, aby sa ich hlas vypočul. Zorganizovali sme lobby, pozvali sme ostatné organizácie a bolo to užitočné. Je potrebné, aby ten náš hlas bolo počuť a tiež je dôležité, aby bola väčšia reprezentativita, aby sa viacej viedol dialog s inštitúciami, aby sa vytvorila parlamentná skupina alebo skupina priateľov. A chceme, aby sa táto diskusia rozvíjala, aby to bol čo najširší a najtransparentnejší proces – a žiadame, aby ostatné organizácie, aby sme sa stretávali a presadili náš hlas. A myslím, že na túto prvú bariéru odpovedáme. S tou prvou bariérou samozrejme britská vláda. Je dobré, že Tereza May chce rokovať, nechce um, príjmať legislatívu, um, ale čo skoro sa to obráti, čo skoro už bude schváľovať britský parlament legislatívu. Je potrebné, aby sa poskytli takéto okamžité um, všestranné záruky a za ne by sme boli veľmi vďační E, cieľom tohto stretnutia je zhromaždiť informácie. Možno neviete, že britská vláda jej vôbec nezáleží na britských občanoch v zahraničí, rovnako ako nezáleží na EU e občanoch v Británii. Vieme, lebo e, premeškali svoj bývalý prísľub, aby dali hlasovacie práva v britských voľbách od 15 rokov. My sme im to zabránili, opäť je to však dali do um, volebného vyhlásenia, do volebného programu. Aj keď nám slúbili, že to už nebudú zavádzať, eh, teda je tam už história porušovania sľubov. Myslím, že sa musíme snažiť eh, nemať aj činnosť ostatných inštitúcií, keď Donald Tusk povie, Donald Tusk povie, že to nie je jeho problém, keď Británia odchádza a že je mu ľúto, že britskí občania sú v takejto šlamastike. No to teda naozaj sú. V skutočnosti tu nejde o to, či je za to vinný pán Tusk, to nie. Isté, že nie je to jeho vina, že sa britskí občania ocitli v takejto situácii, ale je zodpovedný za to, čo sa udeje v budúcnosti. Európska únia môže urobiť kroky, ktoré tieto práva zaručia. A je to aj zodpovednosť Európskej únie to urobiť. Keď nám komisia vraví, že nemá právny základ, nemá rokovací mandát, aby poskytla eh, slobodu pohybu. Mm, Britom aj po Brexite, tak je potrebné, aby sa tento mandát zmenil, je potrebné o to požiadať radu. Nede o to, aby vznikali ďalšie prekážky, ide o to, aby sa hľadali riešenia, aby to bola snaha problémy riešiť, nevyhovárať sa. To by si vyžadoval skutočný leadership, pretože Európska únia je naj lepšou organizáciou pre ľudské právo vo svete, tak e, to je vlastne test, ktorom je možné to dokázať. Myslím si, že je tu ešte ďalšia otázka, ktorú nastoluje Európsky parlament a síce ako poskytnúť e, britským občanom tieto práva späť. Európsky parlament sa zaviazal, že tieto právo voľného pohybu britským občanom vráti v decembrovom uznesení. To veľmi vítame, ceníme si to teda. Otázka znie, ako to zaistiť, ako tieto práva vrátiť. V súčasnosti na to nemáme ešte odpoveď. My sme predložili návrh, nemám tu dosť času na to, aby som to podrobne vysvetlil. Bude to však súčasťou e, správy výboru. Pán predseda, vy viete, že my sme predložili návrh, ktorý získal ocenenie a taktiež sa toho ujali aj Financial Times minulý rok. A to by sa popísalo, ako by sa to mohlo vykonať. Dajme tomu, že by sa vydali zelené karty všetkým britským občanom v EÚ a to by sa vlastne prebrali všetky práva, ktoré majú a prenesli by sa v prípade, že budú mať, alebo v prípade, že už majú potvrdený e, štatút rezidenta členskej krajiny EÚ. A naopak e, by to platilo tiež občania EÚ, ktorí majú potvrdené trvalé bydlisko, by tiež mali záruku týchto práv. Teda všetko by to vyhovalo očakávaniam občanov. Celý tento balík práv by bol týmto, touto zelenou kartou e, zaručený. Týkalo by sa to aj práva voliť, práva byť diskriminovaný a podobne. Okrem toho by sa to mohlo rozšíriť aj na príslušníkov tretích krajín v prípade potreby teda na záver vás chcem požiadať, na nás sa obratila pani Danuta Hubner, aby sme vypracovali dokument pre výbor AFKO, aby ste tento návrh seriózne zvážili, pretože je e, úžasné, že Európsky parlament e, si dal tento záväzok, že by mali platiť e, všetky práva aj sloboda pohybu. Ale teraz čakáme na konkrétne návrhy o tom, ako sa to môže naozaj v praxi aj zaistiť. Ja verím, že náš návrh sa vyhodnotí spolu s ostatnými náležite dopodrobná. V správnom čase ďakujeme pekne. V záverečnej časti tohto panela dostanú kolegovia priestor klasť otázky. Postupne eh, kolegovia poslanci budú odchádzať. Už sa môžete hlásiť, kto sa chce vyjadriť. Teraz sa už dostávame k vystúpeniu pani Elena Stelena, ktorá zastupuje e, Durham Law School a tá nám prednese prezentáciu o aktualizovanej štúdii e, zadanej výboru pre petície. Prosím vás o stručnosť. E, ak nebudete hovoriť stručne, tak žiaľ poslanci odídu. Vaša prezentácia je tak či tak na stránke. Ja by som bol rád, keby sme dali priestor poslancom, najmä tým, ktorí nie sú z Británie, a sú dlhodobými členmi. Ešte raz sa ozrovnem pánu Brokovi za všetky problémy v komunikácii. Ešte raz sa mu chcem poďakovať eh, za eh, všetko jeho nasadenie, osobné oduševnenie. Ďakujem pekne, hovorí pani Eleanor Spaventa. Ja budem hovoriť stručne, pretože moja prezentácia je uvedená na stránke Keď som písala svoju štúdiu zhruba pred pol rokom, zistila som isté riziká, ktoré sa jasne ukazovali pre občanov v EÚ aj Veľkej Británii. Myslím, že väčšina z týchto rizík nie je pokrytá v spoločnej správe. Verím, že sa skôr alebo neskôr niekde um, pokryjú. Myslím si, že je ten najvážnejší problém je to prílišné spoliehanie sa na myšlienku e, zákonného bydliska, pretože pri definícii európskeho občanstva sa e, opierame o to, že existuje priestor, kde sa občan pohybuje. A to, že vzniklo takéto požiadavka, v podstate znamená, že občan možno o nej nevie. Dajme tomu, keď pracujete a chcete si zachovať štatus pracujúceho, čo je dôležité pre vaše práva, musíte sa zaregistrovať na úrade práce. Väčšina občanov, najmä mladých, ktorých situácia je nejasná, o tom vôbec nevedia. To znamená, že by neboli pokrytí touto e, predbežnou dohodou, aj keď sa presťahovali e, v dobrej viere, nežiadali o sociálne dávky, nič neporušili, jednoducho nevedeli o tejto povinnosti. Ďalej e, podrobné a rozsiahle zdravotné poistky Veľká Británia sa vyjadrila, že chce zrušiť požiadavku na um, povinnosť rozsiahle zdravotné poistky, ale Európska únia to neurobila, ak sa nemýlim. A ak som to pochopila správne, v správe sú pokrytí len dôchodcovia a osoby, ktoré sú pokryté európskou zdravotnou poistkou, ale tých je naozaj veľmi málo, žiaľ. Nepokrýva to teda mnoho ľudí. Ženy, ženy boli vylúčené z tejto dohody. Prečo? sa nevypracovala dopadová štúdia s ohľadom na rodovú príslušnosť eh, tejto dohode. Možno napríklad by som to mohla demonstrovať. Dajme tomu, keď som eh, migrantom pracujúcim, eh, som žena, mám dieťa, ekonomicky si nemôžem dovoliť vrátiť sa do práce, pretože starostlivosť o dieťa je príliš drahá, alebo sa rozhodnem, že budem doma. Už nie som chránená európskou legislatívou, ani touto dohodou nie som chránená teda ženy, ktoré sa starajú o deti. Teraz pravidla sú to ženy, nechcem samozrejme vylúčovať, možno, že aj muži sa starajú o deti, ale spravidla sú to predsa len ženy, ktoré sa starajú o deti, o postihnutých a o starších o ľudí. Ďalej deti sa tu tiež nespomínajú vôbec. Práva dieťaťa sa tu vôbec nespomínajú. Charta sa nebude vzťahovať na túto dohodu. A kde sú tým pádom tí najzraniteľnejší členovia spoločnosti detí? ktorí, ktoré sa nejako nerozhodli o svojom osude. Tieto deti nemajú právo pokračovať e, v v štúdiu toto právo, ktoré v súčasnosti platí na európskej úrovni, sa neobjavuje správe ďalej. E, manželia a manželky z tretich krajín, tieto práva by sa nestiahovali iba, ak by mali potvrdenie o trvalom bydlisku ale podľa legislatívy takáto požiadavka neexistuje. Teda tu sa e, veľmi vzdialujeme od aký, tam sa vlastne neuznáva existencia tejto správy. Chcela by som vyzvať naliehavo parlament, aby požiadal o to, aby akékoľvek odchýlenie sa od aký sa jasne uvedie a vysvetlí, pretože EU legislatíva je taká zložitá, že mnohí ani nebudú vedieť, e, že sa vzdialujeme od aký. Ja som veľmi znepokojená aj v súvislosti s E, právami e, občanov Británie, ktorí sa vracajú do Británie, pretože sú tam veľké obmedzenia pre rodiny príslušníkov, zatiaľ to nie je pokryté. Už len niekoľko minút naozaj. A tiež som veľmi znepokojená e, plnením tejto dohody, pretože celá táto dohoda je napojená na smernicu z roku 2004-38 a nejde tu o výkon práva na základe zmluvy. Znamená to, že ak sa nesplnili teraz zákona, tak ste mimo, teda ženy, deti a tak ďalej, nie je tam proporčnosť ani vyhodnotenie e, oblasti základných práv. Dáme tomu príklad z Veľkej Británie. Veľká Británia od roku 2017 zaviedla novú myšlienku zneužitia európskych práv toto je v legislatíve vôbec nepokrytý koncept. Smernica z roku 2004 číslo 38 hovorí o zneužití európskeho práva. Ak zneužijete toto európske právo, a príklad v smernici je veľmi problémový, pretože by to vlastne znamenalo, ak budete neustále cestovať z Británie do Brinátie, tak tým vlastne už zneužívate EU právo. Môžete byť vylúčení z Británie na 12 mesiacov, vykázaní Zatiaľ som nenašla právnika, ktorý e, by dospol k záveru, že je to v súlade s EU legislatívou. Prečo je to problém? Pretože to naznačuje, že to, ako Británia ešte pred Brexitom uplatňuje EU legislatívu, je už teraz problémové, pri najmenšom povedané. Spoločná dohoda má aj doložku, ktorá hovorí, že ak zneužijete svoje práva, tak už nemáte právo zatrvať vo svojej hostujúckej krajine, kým sa spracuje vaše odvolanie. Keď si to zrátame, vidíme ten toxický dopad, to riziko, ktorému sa tu vystavujeme. Británia sa môže rozhodnúť, že si vyloží toto zneužitie práv veľmi v širokom zmysle a môžu vlastne predčasne ľudí vykázať z krajiny bez toho, aby boli v privát uzavretí. Tiež ma znepokojuje toto nepriateľské prostredie, ktoré vidíme v Británii a to, že sa to bude vzťahovať aj na občanov EÚ. Ja nechcem pôsobiť len kriticky, sú to veľmi vážne problémy, ktoré je treba vyriešiť. Mala by sa však venovať pozornosť aj aktuálnemu režimu migrácie vo všetkých členských štátoch, aj Británia. Mali by sme vyhodnotiť, či v prípade, že sa to vzťahuje na občanov v Brexite, ak ich môžem takto nazvať, či to zodpovedá e, duchu a litere dohody. A to sa netýka na Veľkej Británie. Vieme totiž, že dáme tomu pracujúci na čiastočný úvezok nemajú práva, na ktoré majú nárok. Myslím, že sa to zasahuje na zhruba polovicu členských štátov. Práve to teraz analizujeme. Myslím si, že by to bolo vhodné východisko, ale tiež sa obávam, že sa to napokon bude vnímať ako cieľová pozícia a v skutočnosti tí, ktorí pracujú na plný úvezok, ktorí vždy pracovali, sú krytí, ale väčšina ľudí, ktorí sa presťahovali, e, je, pracuje, dajme tomu, v, mm, na základe pracovných dohod e, s nulovým počtom hodín, sú rôznych iných prekérnych pracovných poberoch. My sa musíme snažiť o to, aby sa to vzťahovalo e, na všetkých, nielen na tých, ktorí zapadajú do e, stanovených škatuliek. Um, uh, Ďakujeme pekne. E, teraz sa dostávame ku otázkam a odpovediam. Postupne totiž kolegovia odchádzajú. Už sme programe naznačili, e, že bude možno diskusie na konci oboch e, panelov, ale dáme priestor možno kolegom už aj teraz, aj keď postupne možno prídu ešte nejakí ďalší kolegovia. Dáme teda priestor teraz e, našim poslancom a potom dáme priestor panelistom z prvej časti, aby reagovali. Pán Gualtieri by chcel tiež zareagovať. Najskôr teda Teresa Jiménez Beceril. Prosím, nie viac ako minútu až dve. A potom dám slovo tebe, Roberto. A potom eh, Judith Kirton Darling. Nech sa páči, Teresa. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. No už podľa toho, čo tu počujem, ja už som mala predstavu o rokovaniach a o tej dohode, ale to, čo to bolo povedané a to, čo mi povedali aj iní, to bola trochu iná predstava. Neviem, či podali celú pravdu, ale z toho, čo to počujem teraz, tak som spokojná, som rada, lebo je to aj trochu iná predstava. A mne stále, stále to počujem slova ako obavy, zrada, e, Mm, strach, smútok, neistota. Myslím si, že my ako zástupcovia európskych občanov musíme týmto občanom poskytnúť pravý opak, dôveru, istotu, mm, možno nie radosť rovno, ale možnosť žiť a pracovať v miery. Chcela by som vám povedať, že sú, ako bolo povedané, 3 milióny európskych občanov v Anglicku, v Spojenom kráľovstve, ale taktiež máme Britov, ktorí sú u nás v Španielsku. Je to medzi asi 270 tisíc Britov formálne, ale v realite a v skutočnosti je to viac než 800 tisíc. Ja som zo Španielska, ja som z Andalúzie a podľa um, oficiálnych údajov len v provincii Malaga je 80 tisíc Britov. A potom tu máme Alicante, Murcia, ďalšie mesta, tam ich taktiež mnoho. Ja som sa s týmito ľuďmi stretla, oni povedali, že v priebehu týchto dvoch rokov e, boli zaručované ich práva, aj keď vidím, že to možno nie až tak na 100%, čo sa týka vzdelávania, prístupu k zdravotným službám, e, k E, pracovným miestam v poriadku. Ale oni sa ma pýtali veľa na, hla, na e, volebné právo. Napríklad e, máme komunálne voľby, asi o rok budú v Andalúzii. Mňa by zaujímalo, ako to vyzerá s volebným právom. Ďakujem. You, for... Ďakujeme pekne. Ďakujeme za to, že na to upozorňuješ. Dáme priestor trom, štyrom poslancom a potom sa panelisti budú môcť e, vyjadriť týmto otázkam. Ďalej Roberto, prosím stručne. Oh, thank you, thank you. Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na niečo z toho, čo tu zaznelo. Ja si uvedomujem, samozrejme je pochopiteľné, že sú tu obavy. Nesmieme totiž pri tomto všetkom zabúdať, že za každým slovom, za každým pridavným menom sú životy ľudí. Teda musíme to brať veľmi seriózne. A tiež je pravda, čo povedala pani Spaventa, že sú to naozaj reálne problémy, ktoré sa veľmi ťažko dajú riešiť, pretože Británia odchádza z únie. A to celú situáciu veľmi komplikuje. Rights, uh, in a different uh, legal je dôležité v aktuálnom ústavnom eh, právnom prostredí nájsť hodné riešenia. Veľmi rýchlo by som prebehol vyjadrenia, ktoré tu zazneli a tiež poviem, ktoré podľa mňa sú už pokryté, tiež poviem, kde sú problémy s plnením a um, potom spomeniem body, ktoré sú naďalej naozaj otvorené a ktoré by mali byť ešte pokryté. Chyby sú, ku ktorým dôjde a následná deportácia. Teoreticky by to malo byť pokryté a preto som povedal, že naozaj som zvedavý, ako 17BC sa presne skoncipuje, pretože tak, ako je to sformulované teraz, je, že ak sa dopustíte chyby, tak e, dostanete možnosť napraviť túto chybu. Nemali by ste byť deportovaní. Tak to je tu napísané. Isté, že vyhodnotia sa aj okolnosti, v ale musí to byť v e, správne sformulované v dohode. Nie je to však ešte prehraná bitka, musíme e, na tom ešte popracovať, ale máme už vytvorený základ ďalej. Ďalšia vec. Spomenuli ste, e, že až kým sa nepríjme definitívne rozhodnutie, tak občianské práva nebudú platiť. To nie je celkom pravda podľa toho, čo je v oceku 18, kde sa uvádza, že kým sa nepríjme definitívne rozhodnutie, konečné rozhodnutie, kým sa neukončí súdne konanie, je to dôležité naozaj. Teda tie občianské práva budú platiť, nemôžete byť vykázaní až v tej úplne poslednej fáze akéhokoľvek konania. Teda ostávate takto je to tu napísané a je musí to takto aj plniť. Ak urobíte chybu, môžete ju napraviť. Ak je náprava neprijatá, môžete sa odvolať a môžete do, do konca tohto konania zotrvať na území, až kým sa to celé neuzavrie. A okrem toho, máte dva roky na to, aby ste mohli predložiť žiadosť, teda Nemôžete byť tak či tak vykázaní, až kým to obdobie nevyprší, potom podáte žiadosť a potom teoreticky, ak vašu žiadosť zamietnú, tak e, sa môžete odvolať a kým sa to celé neuzavrie, nemôžu vás poslať preč. Takto je to v texte napísané a je tu mnoho záruk, ale samozrejme je to len niekoľko riadkov. Ja súhlasím s vami, že to musíme rozpracovať dopodrobná, musíme to správne implementovať v praxi. E, čo sa týka e, trestných aspektov nie je to dobre sformulované. Je pravda, že aspoň sa to uvádza, keď si to pozorne pozriete. V každom prípade podmienka tohto článku 17 sa uplatňuje, teda aj keby mali nejaké námietky k vašmu, vášmu trestnému záznamu, tak eh, vás nemôžu tak či tak poslať preč. Musí sa vykonať eh, celé konanie a až keď sa to neuzavrie, tak môžete území zotrvať. Um, ďalej, plnenie. Ako viete, v smernici sa hovorí o žiadosti, application, toto slovo je tam. My sme sa za to byli, chceli sme, aby tam bola povinnosť. Komisia to prijala. Vyjadrala sa, že je to v legislatíve EÚ, tam je application, ale musí to byť deklaratívne vo svojej povahe. A to je tá podstatná vec. Teda celé toto ustanovenie, ktoré som rýchlo prebehol, vrátane ostatných, e, nebudem to tu rozvádzať pre krátko času. V skutočnosti tento proces by mal mať deklaratívnu povahu. A tu musíme byť veľmi opatrní v tom, ako sa to bude plniť v praxi. A to vrátanie toho, že my sme žiadali o jednotné plnenie, o, teda o jednotnú žiadosť. E, oni tvrdia, že žiadosť celej rodiny sa bude spracovať spoločne. Dobré, Dobre, budú tam dve, tri mená za celú rodinu, na každej žiadosti. My však chceme, aby sa posudzovali všetky prípady jednotlivo. A ešte posledná vec, rozhodnutia, životné rozhodnutia versus práva. Ja súhlasím, že tu nejde o životné rozhodnutia. Pozrieme sa len na jednu oblasť, a síce budúci rodiny príslušníci a za toto sa ešte chceme pobiť, pretože jediný argument, ktorý sa používa proti budúcim rodinným príslušníkom je, že ide o budúce rozhodnutie. Nie, nie, ak mám právo, moje právo sa týka tiež, dajme tomu zvoliť si iného partnera v živote, je to súčasť môjho práva, nie je to dôsledok nejakého rozhodnutia v mojom živote. Áno, v tomto máte pravdu. Tu sa to posúva od práv k životným rozhodnutiam a tento koncept, koncept my odmietame, ale čo sa týka zvyšku, tam ide naozaj výlučne o práva. Je to však medzera po výklade práv. Podľa nás to však nie je ešte uzavreté a budeme bojovať už úplne dokonca, aby sme to pokryli aj o budúcich rodinných príslušníkov práve si dôvodov, ktoré vysvetľujete vy, že sa musia poskytovať práva. Nie, nemá sa to vzťahovať eh, na životné rozhodnutia, ktoré majú datum spotreby ako jogurt. Judith Kirton Darling. Um, I'll, I'll try and be as uh, rapid as possible. Takže pokúsim to povedať najstručnejšie. Ako členka výboru pre petície by som chcela povedať, že za posledných pár rokov počet petícií zo Spojeného kráľovstva sa zdvojnásobil a výbor pety Európskeho parlamentu sa stal v podstate médium pre občanov na vyjadrenie svojich obáv v súvislosti s tým, čo sa navrhuje aj v rámci ich životov. Ide tu o životy naozajstných ľudí, ktorí sa v dobrej viere presťahovali, využili práva, ktoré im vyplývali z ich európskeho občanstva a teraz sú penalizovaní za to, že boli súčasťou európskeho projektu. A chcela by som povedať to, čo povedala Jane Golding. Takto by sme mali pracovať v našom európskom parlamente. A skutočne podporujem prácu British in Europe a 3 Million lebo je potrebná solidarita medzi spoločenstvami, ktorí sa dotýkajú rovnaké e, faktory. Je tu jedna oblasť, ktorá si zatiaľ nevyslúša dostatočnú pozornosť, o tom hovorila španielská kolegyňa, a to sú politické práva. Toto vôbec nie je obsiahnuté v dohode po prvej fáze. Nielen právo voliť ale taktiež byť kandidátmi, kandidovať. Máme miestných kandidátov, či už sú to britskí občania v Španielsku, mnohí z nich spísali aj petíciu pre Európsky parlament, alebo e, európsky občania v Spojenom kráľovstve, taktiež e, v Londýne. Skutočne je to právna otázka. Pokiaľ niekto bude takto kandidovať do volieb, tak bude môcť vôbec dokončiť svoj mandát? Aké sú práva v tejto politickej sfére. Mňa by zaujímal e, váš názor, lebo my v podstate s čím tu bojujeme je identifikovať týchto ľudí tam, kde sa nachádzajú a nás zaujímajú ich skúsenosti, ktoré prichádzajú prostredstvom týchto organizácií. Druhá vec, e, rodová, rodový aspekt je veľmi dôležitý a pokiaľ by rodová rovnosť mala byť súčasťou toho, o čom tu hovoríme. To je bolo zásadné, pretože to, čo prichádza zo Spojeného kráľovstva, sú také správy, kde sú napríklad matky, ktoré zistili, že nemôžu e, obdržať štatút e, pobývajúcej osoby, zistujú, že sa nachádzajú vo veľmi prekárnej právnej situácii a pre mňa Európska únia sa nezaklada len na solidarite a e, za ľudských základných právach, ale zakladá sa aj na rovnosti pohlaví. To už bolo v zakladajúcej zmluve, v, v zmluve z Ríma, takže toto je taktiež dôležité na, na záver. To ste len krátko o tom pohovorili, Jane, ale je to zásadné a to je otázka študentov a to, že ich situácia je dosť nejasná. No a údaje od Britskej zdravotníckej asociácie ukazujú, že je nedostatok študentov, ktorí študujú tieto obory v Spojenom kráľovstve. Toto sa onedlho premietne v situácii v národnom zdravotnom systéme v Spojenom kráľovstve. Takže nejde tu len o špičkových profesionálov. Je to oveľa širšia otázka, ktorá si zaslúži oveľa väčšiu pozornosť toto som teda chcela vypichnúť, lebo vy ste o tom hovorili len krátko. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli a výbor pre petície naďalej bude sa snažiť zaručiť, že vaše hlasy sa stanú súčasťou tohto celého procesu a že sa nezabudne na ľudskú tvár Brexitu uprostred inštitucionálneho boja. A ešte na záver chcem povedať, že sa hambím za to, čo robí súčasná britská vláda. A Tereza May ľudia sú vo veľmi prekernej situácii, cítia sa veľmi zraniteľní a ešte im dodávať väčšiu mieru neistoty takýmto ľuďom, ktorí neboli príčinou tohto všetkého, v tom celom procese vôbec nedostali príležitosť sa vyjadriť. Toto je hanebné a ja rozhodne sa neidentifikujem s tým, čo robí moja vláda. Much, Jude. Ďakujeme, Jude. To, čo poviem, bude trochu nudné a triviálne, porovnaj s tým, čo povedala Jude. Chcel by som požiadal Martinu a Jean, pokiaľ tu zostanete na budúci panel, mohli by ste hneď z kraja položiť otázky, pretože viem, že budete musieť odísť. Môžete mi pomôcť? Vidíte, ako sa rokuje v parlamente. Je to veľmi ťažkopádny proces. Ďakujem Jane a Martina. Skutočne to oceňujem lebo viem, že vaše otázky určite budú pertinentné. Máme tu ďalších expertov. Teraz by som sa chcel, by som chcel požiadať panelistov o reakciu, pokiaľ sa teda chcete vyjadriť, alebo možno chcete povedať ešte niečo ďalšie, napríklad tomu, čo hovorili Roberto a Jude. Samozrejme nemusíte, ale pokiaľ by ste chceli, tak môžete. takže vyjadrím sa krátko. Takže v článku 17bc sa hovorí, pokiaľ robíme chybu, tak ju budeme môcť napraviť, ale pokiaľ nebudeme mať prístup k údajov, ktoré má ministerstvo vnútra, tak ako môžeme dosiahnuť túto nápravu? To je jedna vec. Taktiež, to, čo ste povedali k e, odseku 18, áno, máme dva roky na to, aby sme sa odvolali, ale kam pôjdeme. Pravdepodobne sa dostaneme do, cen, do detenčného centra. Vieme, aká je škandálza situácia v týchto detenčných centrách. Ľudia sa tam možno obesili, zomierajú tam, e, chovajú sa tam k ním zle. Ďalej, čo sa týka tých e, deklaratórnych e, žiadostí, myslím si, že toto je problém. Je treba zdôrazniť, že pokiaľ sa nám slúbilo, že to bude proces vyhlásenia, tak to môže musieť byť proces vyhlásenia. A napríklad vo Francúzsku roku. Tam, je, tam skutočne prekvita byrokracia a tam s týmto problém nemajú, takže pokiaľ to môže fungovať tam, tak by to mohlo fungovať aj u nás pre tento nový štát. Nepotrebujem v podstate žiadnu žiadosť, lebo žiadosť znamená ďalšie podmienky. A na záver, čo týka študentov, súhlasím s tým, čo ste hovorili o rodovej rovnosti a tak ďalej. Čo týka študentov, tak tam sú dve veľké otázky momentálne pre európskych občanov. Momentálne vieme, že pokiaľ sa začneme pokiaľ sa dohodneme pred Brexitom, že budú mať prístup e, k študentským pôžičkám a taktiež rôznym e, príspevkom. Po Brexite už budú občanmi tretich krajín a budú musieť si všetko platiť sami. Pokiaľ chcete po Brexite študovať v EÚ, tak opäť, ako už som povedala, budeme považovaní za občanov tretich kraj, tretiej krajiny zo strany EÚ a bude musieť platiť poplatky ako študenti tretej krajiny. Pokiaľ by som napríklad chcel robiť PhD, vo Francúzsku momentálne to môžem robiť zo Spojeného kráľovstva, tak ma požiadali, aby som e, zaplatila ten veľmi vysoký poplatok pre zahraničných študentov. Ďakujem ešte veľmi stručne. Pokúsim sa byť stručná. Čo týka politických práv, čo sa týka Britov v EÚ, tak tie sa nebudú pokryté v tejto dohode, nebudú spadať do rozsahu pôsobnosti. Spojené kráľovstvo bude o nich rokovať na bilaterálnej báze, pretože to spadá pod národné právo. Čo sa týka politických práv vo všeobecnosti a k tomu, čo povedala Jude, áno, mnohých ľudí to veľmi trápi, ľudia, ktorí napríklad e, kandidovali e, na radnicu, napríklad vo Španielsku predovšetkým. A toto máme prechodné obdobie. Tam sa pýtajú, ako budú vyzerať moje práva radného v tomto prechodnom období. Ďalšie otázky. O tom hovoril pán Gualtieri. Nebudem o to hovoriť dopodrobne, lebo sa týkajú skôr skupiny 3 milióny, ale Chceme, aby všetky tieto problémy boli riadne naformulované a implementované a pokiaľ by bola nejaká odchýlka v rámci finálnej dohody, tak pravidla musia jasne stanoviť, že to bude porušenie pravidiel, musí tam byť riadny postup riešenia sporov a taktiež sankcie, aby sa zaručilo, že sa tie pravidla budú aj presadzovať v praxi. No a taktiež som rada, že hovoríte, že treba chrániť naše práva, a nie naše životné voľby. Taktiež sloboda voľného pohybu, to je zásadné právo. Nie, nie, nie je tu jedna sada práv pre teraz, jedna pre budúcnosť. Ďalej, čo sa týka rodovej rovnosti, s tým súhlasím. No a čo sa týka študentov, máme rovnaké problémy pre, čo týka detí, Britov, ktorí žijú v EÚ, čo sa týka poplatkov, uznávanie kvalifikácie predovšetkým, pokiaľ začnú študovať pred Brexitom, ale doštudujú až po Brexite. A toto je ďalšia otázka pre všetkých týchto ľudí, lebo pokiaľ opustia krajinu, v ktorej momentálne prebývajú, tak o pár rokov stratia tie práva, ktoré medzi tým už toto nadobudli. Ďakujem. Jane. Takže len rýchlo k otázke deportácie. Pokiaľ by to bol nejaký podvodný postup, tak toto je, tak tam nie je právo na, nejaký roz, na nejaké rozhodnutie, rozsudok, toto je vážny nedostatok, keďže Spojené kráľovstvo tam vytvára nové ustanovenie, ktoré nie je súčasťou európskeho práva, tak to je dosť nebezpečná vec. Ďalšie týka politických práv, tak to je otázka právomoci EÚ môže robiť len to, na čo má právomoci a členské štáty samozrejme môžu poskytnúť takéto politické práva ľuďom a musíte samozrejme rešpektovať e, Európsky dohovor o ľudských právach a nesmete potom diskriminovať ani občanov e, ďalších tretich krajín, lebo len čo sa Briti stanú občanmi tretej, tretie krajiny, tak potom je tu otázka, ako to ošetrite, ako sa postavíte k občanom iných tretich krajín v porovnateľnej situácii. Čo týka študentov, tak chcem zopakovať, že čo týka univerzít, tam je to veľký problém, aj hospodársky problém. A máme tu aj veľmi dôležitý toto je veľmi dôležitý sektor v rámci hospodárstva Spojeného kráľovstva. Taktiež na závor. Na záver, prosím, taktiež e, ľudia s dvojitým občianstvom. Dôležitá vec, lebo Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že tí, ktorí v priebehu svojho pobytu nadobudli občanstvo členskej krajiny, budú naďalej e, chránení alebo pokrytí zmluvným právom, právo e, vyplývajúcim zo zmluvy EÚ. Nadalej budú spadať po túto zmluvu a toto by malo byť jasne stanovené aj v konečnom texte. Ešte na záver, čo sa týka jednoduchosti. Um, Roberto, myslím si, že najjednoduchšie bolo zotrvať v EÚ. Pokiaľ nie, tak bude musieť mať aj rôzne e, záruky. Teraz sa musíme rozhodnúť, ako všetko sa to pretaví do legislatívy. Budeme na tom pracovať aj v americkom parlamente. Ďalej. Ministerstvo vnútra diskutuje o schéme, o zavedení schémy eh, pre pobývajúce osoby. Robert, to, ty, čo si hovoril o tých eh, extra veciach, tak tam v podstate e, sa otvárajú nové dvere. Takže ministerstvo vnútra chce komplexnú schému, chce si odviesť svoju prácu a chce dosať príležitosť to urobiť teraz, keď hovoríme s expertami a s rôznymi ľuďmi, ktorí vedia, je treba čo robiť, tak je tam aj určitá príležitosť, len je treba, aby ministerstvo vnútra to správne rozpracovalo a ďalej Neviem, ako to bude so zodpovednosťou Európskej únie. Malo by tam byť navýšenie a nie zníženie e, úrovne práv. Rozhodne by nemalo dôjsť e, k strate nejakých práv. V žiadnom prípade, pokiaľ chcete rokovať, tak vzmite to ako príležitosť, aby ste zlepšili situáciu pre ľudí, aby sme sa nebavili o tom, ktoré práva niekto stratí a ktoré si bude môcť ponechať. Nie. Ide tu o to, že musíme rozšíriť a posilniť európske občanstvo. Aj Európsky parlament by naďalej mal byť lídrom v tejto veci. Ďakujem, ďakujem všetkým vám. Ďakujem aj našim poslancom za ich trpezlivosť. Štvrtok po obede to je nočná mora. Takže myslím si, že sme si trochu od, oddychli, už možno sme dohodnutí s našimi rodinami, že sa uvidíme cez víkend. Sme, som rád, že ste tu niektorí kolegovia zostali, lebo je to dôležité. A ďalej tu máme ďalší panel. Ďakujem všetkým za trpezlivosť. Prejdeme k ďalšiemu panelu a všetci z vás tu môžete zostať samozrejme, ako dlho si len budete prijať, to bude určite skvelé. Určite to budú ďalšie zaujímavé vyjadrenia. A teraz bude hovoriť pán e, Jan Dörfo, ktorý je e, právnikom v oblasti imigrácie s pánom kráľovstve. Jan, môžete začať. Určite si uvedomte, uvedomujete, že tu máme niekoľko veľmi kvalitných expertov na zozname do druhého panelu. Je ich tam teda dosť. E, viem, že možno to bude trochu chaos, Mo- bolo by možné, aby ste hovorili menej než 10 minút? Nie, to mi prosím nerobte. Možno trochu kratšie než 10 minút, tak aby profesor Pierce taktiež dostal príležitosť sa vyjadriť a taktiež, aby mohli ešte kolegovia položiť otázky. To by bolo skvelé, keby sa nám to takto podarilo. Všetky prezentácie budú zverejnené na webovej stránke. Verte tomu, že nás ľudia sledujú online, lebo toto je veľmi dôležitá téma. Takže Jan môžete ísť ako prvý a potom všetci ostatní. Ďakujem výboru Libe Avko za toto pozvanie. Som rád, že som tu, že tu môže byť zas. Bol som tu minulý rok v maji na vypočutí. Ďalšiu prísvitku chcem poďakovať parlamentu. Rovnako ako pánu Gualtierimu a chcem povedať, že môže byť hrdý na to, čo ste dosiahli toto sú veci, ktoré ste dosiahli a myslím si, že v maj minulého roka by som nebol sníval o tom, že by sa nám takéto skvelé veci podarilo dosiahnuť a predovšetkým je to napríklad e, otázka práva na zjednotenie budúcej rodiny. Máme tu napríklad e, otázku závislých rodinných príslušníkov, o tom už hovorili panelisti. Máme tu veľmi prísne pravidlá, ktoré sú v platnosti v Spojenom kráľovstva, bránia tomu, aby ľudia sa mohli e, aby ich rodiny sa mohli zlúčiť, aby sa mohli stretnúť svojimi rodinnými príslušníkmi, ktorí sú dospelí. Napriek tomu, že to bude hradené súkromne. Ten zvyšok, čo vidíte, tak to asi chápete, ale sú to určite veľké e, ciele, ktoré sme dosiahli. No a určite to nie žiadna jadrová fyzika, že štát musí pomáhať žiadateľom pomôcť e, i dokázať ich oprávnenosť, ale keď sa pozriete na to, čo hovoria bývalí zamestnanci ministerstva vnútra, to, čo my, právnici v tejto oblasti migrácie, sme vždy vedeli, že oni, že sa o nich očakávalo, že budú veľa odmietať, to tak vás toto potom príliš neprekvapí. Ďalej. Teraz trochu detálnejšie e, popíšem otázku rodiny Surinder Singh a tu sa ukázalo, ako sa Spojené kráľovstvo stavia k právam navracajúcim sa, britský, navracajúcich sa britských občanov, ktorí nespadali pod súčasnú dohodu. A britskí občania, ktorí pracovali v iných členských štátoch, by mali e, byť videní ako európsky občania, nie ako britskí občania, ktorí sa nikdy z Británie neodsťahovali, ale nie sú súčasťou, nie sú pokrytí text, štátom, to znamená, nemajú nárok na budúce zlúčenie rodiny a spadajú po to veľmi prísne domáce právo. A nehovoríme tu len o príslušníkoch, rodinných príslušníkov, príslušníkov, ktorí po Brexite nebudú mať v podstate žiadny štatút, lebo nie sú pokrytí touto dohodou, ale týka sa to aj budúcich rodinných príslušníkov, mimo e, Spojené kráľovstvo, aj tých, ktorí sa po tom, čo pracovali v inom členskom štáte EÚ, vrátia do Británie. No a v takýchto prípadoch to nie je žiadna teória. Máme tu britských občanov, britského občana, napríklad, ktorý ide e, na Maltu, príde tam za ním jeho ruská matka, pretože tá prvá osoba je, má britské občanstvo, je tam naturalizovaná, no ale potom tá matka sa pristahuje na Maltu, ale do Británie už matku so sebou zobrať nemôže. No a s touto dohodou rozhodne sa s ňou do Británie nebude môcť vrátiť. Takže sa to nebude týkať rodinných príslušníkov britských občanov, ktorí nebudú sa môcť vrátiť do Británie a budú musieť zostať v členskom štáte EÚ. A toto je diskriminácia na základe štátnej príslušnosti občana Európskej únie len za to, že je občanom Británie. Ďalej, to, čo bolo povedané veľmi dobre pani Barbaru Spinelli, kde sa hovorí, kde povedala, že práva európskych e, občanov sú neodpírateľné. Toto je veľmi zásadná vec. Takže odvodené práva, to sú práva, ktoré sú v jadre e, slo- slobody pohybu, ktorý je stanovený v článku 21, ale taktiež sa to týka práva na občanstvo v článku 20. A Spojené kráľovstvo chce e, vylúčiť všetko, čo vyplýva z článku 20, lebo tvrdí, že toto sú všetko Briti, ale to nie je pravda. A zároveň sú tu Briti, ktorí e, uplatňovali práva stanovené e, v zmluve, tým sa musia postaviť rovnako ako iným britským občanom. A taktiež tu máme E, smernicu 2004 ktorou e, nie sú pokrytí rodiny príslušníci. Toto by znamenalo, že budú musieť odísť. Máme tu prípad britského občana, ktorého rodičia sú napríklad z Kolumbie, ale môže to byť aj napríklad nemecké dieťa, ktoré sa narodilo v Británii ktoré by muselo na základe týchto ustanovení odísť, pretože je závislé od rodičov a tí možno sú príslušníkmi tretej krajiny. Napríklad matka je z Pakistánu. Máme tu prípad e, Ahmed Amos. O tom rozhodoval britský súd. Bola to pakistánčanka, ktorá sa vydala za Nemca potom sa rozviedli, ale presťahovali sa do Spojeného kráľovstva. Majú dve deti, ktoré majú nemecké občanstvo a žijú v Británii. Ona je z Pakistánu, Spojené kráľovstvo ju chce deportovať. A ona hovorí, no ale moje deti sú Nemci a pokiaľ to neostanem ja, tak ne, nemôžu dostať ani oni. A britský súd povedal, vy sa tu odvolávate na článok 20, to je článok o európskom občianstve. Takže je to tak, že vy by ste mali odísť, ale vaše deti nemusia. Ale, a toto taktiež nie je súčasťou e, spoločnej dohody. A taktiež sa to týka detí týchto osôb. Pokiaľ niekoho z tejto rovnice vyťahnete, tak v podstate to dopadne tak, že budú musieť európsky občania odísť zo Spojeného kráľovstva. O tom ste hovorili pani Spinelli. Zoberiete jednu časť von e, z tej rovnice a v podstate vám, sa vám to celé zrúti je možné tam mať práva, tie nemôže považovať za niečo, čo tam nemusí byť zahrnuté len preto, že sa to týka rodinných príslušníkov. Mohla by to byť napríklad teta, alebo manžel, alebo tak ďalej. Ide tu ži- prípad od prípadu. Ďalšia skupina, ktorá tam nie je osoby, ktorých právo sa, na rezidenciu sa odváza z článku 7 základných práv to vláda nechce uznávať. Potom ďalší rodinní príslušníci, ktorí majú trvalý pobyt mimo hostiteľský štát, deti, ktoré už skončili školskú dochádzku, A to aj vyplýva z také nedôverčivej pozície Spojeného kráľovstva. Oni hovoria, že deti, ktoré majú tieto derivatívne práva, by sa mali považovať za individuálnych nositeľov práv, ale nakoniec sa to všetko znížilo, že tie deti majú tie práva len dovtedy, kým dokončia svoje vzdelávanie. To by mohla byť e, depresívna situácia. Samozrejme, mohlo by sa to zlepšiť. A to by sa mohlo riešiť tak, ako je to napísané na slajde. A potom tie osoby, ktoré budú mimo, ktoré budú vylúčené z legislatívy. Podľa toho, čo hovorila Teresa May, stanú sa z nich nelegálni občania. Budú musieť legalizovať svoj status a, myslela tým presne to, čo hovorila. Budú sa musieť prihlásiť, zaplatiť veľký poplatok, podať žiadosť na ministerstve vnútra a podľa pravidel o emigračných záležitostiach je tam na základe rodina alebo súkromného života. No, je to celkovo také nepriateľské prostredie a tie poplatky. Po dvoch rokoch dávate žiadosť, potom ju znovu zopakujete po dvoch rokoch, aby ste získali štatút eh, toho usadeného, usídleného, tak e, musíte zaplatiť 2669 e, libier alebo ďalšie poplatky, alebo je tu možno, že jednoducho tú Veľkú Britániu opustíte. To sú možnosti a to je tá povinnosť minimálne 10 rokov sústavného legálneho pobytu na území Spojeného kráľovstva. Ale čo to je to legálne lawful? A čo keď napríklad Veľká Británia povie, že ste napríklad, že nemáte poriadne poistenie alebo že tá smernica článok 34, tá 2004 lomeno 38, že členské štáty by mali informovať občanov o všetkých právach a povinnostiach, ktoré sa týkajú tejto smernice, hlavne rôznymi osvetovými kampaňami, ktoré budú robiť národné alebo miestne médiá, ale k tomu vo Veľkej Británii vôbec nedošlo. Takže ľudia naozaj nevedia, že sa majú registrovať a to potom môže nastať chaos. Jedna vec je, keby tí ľudia boli dostali nejaký list, že majú nejakú povinnosť, ale nestalo sa tak. Takže vidíte, že musíte v tej krajine žiť buď 20 rokov bezúhonne, úplne bezúhonne, alebo sú tam naozaj veľmi veľké prekážky vo vašej krajine pôvodu. A ak sa na tých ľudí dohoda nevzťahuje, tak majú pred sebou veľmi pochmúrne vyhliadky a bude to pre nich veľmi nákladné. A vôbec nemajú istotu nakoniec, že to pre nich dobre dopadne, že to vyhrajú. Ešte by som rád raz poďakoval EP za ten obrovský pokrok v rokovaniach, ale ja dúfam, že pôjdete ešte ďalej, že dosiahnete lepšie úspechy a my vám v tom budeme radi pomáhať všetkými spôsobmi. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne. Hovorí pán predseda. Je tam ešte jedna záležitosť, ktorú ste spomenuli, tá výnimka DDPR. Ide o, o ten imigračný zákon a Guardian nedávnom o tom informovali. Bol o tom článok a ja som to chcel spomenúť, že je tu naozaj veľké riziko. To znamená, že tento imigračný zákon bude mať teraz toľko obmedzení a preto som to chcel dnes spomenúť. Dnes to bolo zverejnené a len by som pripomenul, že už sa tomu venujeme. V 83. sme začali tento boj v dolnej snemovni Áno, robíme to a som rád, že ste to spomenuli. Ďakujem za túto analýzu. Ester Lynch, Konfederácia ETUK, ktorí sú zodpovední, alebo táto konfederácia zodpovedná za Brexit, nech sa páči. Ďakujem vám aj vášmu výboru za túto príležitosť, aby aj pracujúci, aj odborové zväzy sa mohli vyjadriť k tomuto problému a k vášmu hodnoteniu alebo analýze. Pracujúci v Európe sú čím ďalej tým frustrovanejší. Prečo? Lebo ešte zatiaľ nemáme jasné odpovede. Sú tu isté dobré zásady, pokiaľ ide o prácu, život, pokračovanie vášho fungovania, ale veľa ľudí hovorí, že to nie je definitívne a právnici hovoria, vôbec nevieme, že či je to tak. Dôvod, nedávno som hovorila s jedným pracujúcim z Veľkej Británie, ktorý žije v Bratislave a pracuje v Rakúsku, ten prihraničný pracovník, a on sa ma pýtal, či moja rodina môže žiť tu so mnou, čo aké sociálne zabezpečenie bude môcť takto pendlovať ďalej. A všetci pokrčili ramenami a nič nie je do e, vyrokované, kým nie je vyrokované všetko a je to naozaj pre tých ľudí veľmi zložité, či majú ostať na danom mieste, alebo či majú študovať, či sa im náklady, úsilia tak ďalej uznajú. Mám pokračovať a mám žiadať o povýšenie, alebo priamo, nepriamo. A táto situácia trvá celé mesiace a prvé, čo musíme urobiť, mali by sme byť realistickejší a mali by sme našim ľuďom ponúknúť ten pocit bezpečia, ktorý potrebujú pre celoživotné rozhodnutia. Ďalšia vec. V tejto diskusii zdá sa, ako keby bola taká povrchnosť a to tomu procesu nenapomáha. Máme tu dohodu údajne o rovnakých podmienkách. Ale keď to máte zabezpečiť v legislatíve na pracovisku, tak je s tým problém. Rôzne členské štáty sa k tomu stávajú rôzne pracovníkom. Sú to detaily, ale veľmi dôležité. a je dôležité, aby sme na tie práva poukázali tá prekerná situácia, aby bolo možné identifikovať tieto jednotlivé situácie. Nielen teda povrchnosť rokovaní, ale ďalšia vec, kde mám veľké obavy, a to je isté nepochopenie pracovnoprávnych predpisov, ktoré sa aplikujú. Ja viem, že ste nás poprosili o stručnosť, nejaká benzinka, kde pracuje niekto. Pracovné záležitosti, tam e, chemikály, ktoré sa predávajú a legislatíva, ktorá sa týka aj predaja potravín, lebo aj tie sa predávajú. Protipožiarne predpisy, sociálne zabezpečenie, spojené so zamestnaním, nočné služby, práva študentov, uznávanie kvalifikácie, možno tam bude aj nejaký hudobník, ktorý vo voľnom čase tam pôsobí. A to všetko európska legislatíva pokrýva. Pani Spinelli to povedala správne. A nemôžeme to tu nejak porozdielovať. a z toho alebo z toho si vziať toto či ono. Ak sa to nebude správne aplikovať, tak tým budú trpieť tí najzraniteľnejší. Áno, európska legislatíva sa aplikuje na pracovisko, na občianské práva. O tom už predrečníci hovorili a potom aj tá pracovne právna legislatíva. Možno by som si to mala celé prečítať a aby som zistila, ako sme vzdialení od toho finálneho riešenia. Ale my to nemôžeme urobiť, ani by som to všetky tie legislatívne texty neprečítala. Teda je tu obrovská nepripravenosť. Všetky tieto detaily, ktoré by zabezpečili vysokú úroveň princípov, my chceme zabezpečiť uchovanie princípov, ale Potrebujeme aj všetky tie detaily a ďalší krok, ako sa to bude vymáhať. Ľudia, pracovníci majú právo sa stiažovať v prípade, že niečo nefunguje. Realisticky nemôžeme predpokladať, že deal v voľnom obchode s nejakými peknými zásadami nebudeme si konkurovať v pracovnoprávnych podmienkách, že budeme rešpektovať ľudské práva, ale to všetko bude mať dopad na pracoviska. Pracujem pre odbory a viem, že sme až súdnou cestou zabezpečili rovnaké mzdy. A to je jedno zo základných práv Takže pracovníci musia presne vedieť na základe, akých postupov si môžu stiažovať, ako postupovať proti orgánom, proti zamestnávateľom a tak ďalej. A zároveň si musíme byť vedomi toho, že je tu veľa problémov pre našich pracujúcich. Naša podpora pre európsky projekt je založená na, na tom, aby sme zabranili zneužívaniu. Ak tomu nedojde, ak tento deal nebude kvalitný a nebudeme konkurovať s nízkymi príjmami a tak ďalej. Nesmieme dovoliť, aby sme pracujúcich postavili proti sebe. Ja ako žena, ktorá mám matku Britku a otca Iránca Íra, eh, musím hovoriť o eh, otázku anglicko-írskej eh, hranice alebo britsko-írskej. A samozrejme, to je dôležitá otázka, ako náhle tam budú aj colníci, poraničari a možno aj so zbraniami na, na hranici so Severným Írskom, tak situácia nás vráti naspäť do minulosti. A to je... Eh, prečo sme chceli byť súčasťou EÚ? Pretože sme Európania a taká, taká hranica, to bude veľmi dôležitá záležitosť. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Na našej web stránke môžete rôzne oznámenia uverejniť. A teraz by som dal slovo Julie Onslow Call eh, z Legal Markets Leader a šéfka Global Immigration eh, v PVC Londýn. Celé roky sa zaoberá otázkami migrácia, pristahovalectva a ja som rád, že je tu dnes medzi nami. Nech sa páči. Ďakujem, Klod, že mám príležitosť mm, podeliť sa s vami o moje skúsenosti. Je dôležité, aby poslanci EP sa zapojili do tejto diskusie. Je to pre naše firmy pre nás všetkých dôležité, dôležité. Je to som vedúca Global Migration u PVC a som Legal Market Leader a som aj no, pracujem aj pre londýnskeho starostu Sadikána. som v pracovnej skupine zamestnávateľov ministerstva vnútra a v tejto skupine sme mali celú sériu expertov, spolupracujeme s Washingtonom a tak ďalej. My chápeme všetky tieto výzvy a Rada by som tiež pono, po, podotkla, aké sú výzvy, ktorým čelíme. Od posledného razu čo som tu bola, tak sa dosiahol pokrok v situácii britských občanov v EÚ. Myslíme si a môžeme skonštatovať, že Home Office musel čeliť e, mnohým problémom pri riešení dôsledkov Brexitu. A čo rozhodne môžeme povedať, že že Inštitút o e, verejnej správe e, informoval o tom, ako sa odpovedalo na túto veľkú výzvu pred referendum. Žiadosť o stály pobyt bolo asi 24 tisíc za štvrť roka. V prvom roku 2017 ich bolo viac ako 127 tisíc. ale personál tejto inštitúcie narastol len o 5 Navyše chcú detálne e, teda zre, zrevidovať systém registru. Ide o register občanov, ale otvára sa nám tu aj príležitosť. Home Office sa snaží zabezpečiť, aby mal nový systém prepojený s ďalšími vládnymi inštitúciami, aby sa uľahčila byrokratická záťaž pre európskych občanov, aby nemuseli predkladať zbytočne veľa dokladov. Tento nový systém bude dostatočne dobrý a bude zodpovedať tejto výzve. Home Office úzko spolupracuje so všetkými aktérmi, e, s tromi skupinami v zásade a venuje veľkú pozornosť vylepšeniu komunikácie tak s občanmi EU ako s firmami, ale napriek pokroku a dobrej vôli, čo zaznamenávame vo všetkých firmách a sektoroch s občianstvom EÚ, že všetci sú stále veľmi znepokojení a zmetení a to vplýva aj na ich rozhodnutia, či ostať alebo nie v Británii a to vplýva aj na ich každodennú prácu. Ide o naozaj veľmi vážny dopad na občanov aj na firmy. Ja som to zažila z prvej ruky, ako to vplýva na investičné rozhodnutia. To závisí tiež od eh, prítomnosti pracovnej sily EÚ. Takže všetci zainteresovaní potrebujú oveľa jasnejší kontext a jasnú cestovnú mapu, a aký bude finálny výsledok. A preto je kľúčové, aby bola dobrá komunikácia s firmami aj s zamestnancami, a teda s občanmi EÚ. Posledný krát, keď som bola v EP, som povedala, že moja firma zrealizovala štúdiu o situácii v jednotlivých sektoroch v súvislosti s migráciou. Uverili sme štúdiu Facing Fact a tam ide o analýzu desiatich rokov pracovných síl v Londýne a z toho vyplynulo, že každý migrant pridáva, dáva do 46 mm, tisíc libier ročne ako príspevok do anglického hospodárstva. A to je 83 miliard libier. Je to vlastne štvrtina HDP Londýna ročne. V Davose bolo viac stretnutie vysokých predstaviteľov, viac ako 1300 hlavných predstaviteľov firiem a oni nám povedali, aké sú ich najväčšie obavy do budúcnosti. A oni mali obavy s e, disponibilitou britských výkonných e, predstaviteľov, a teda disponibilou personálu pracovnej sily. To je zaujímavé, pretože v roku 2013 E, problémy s disponibilitom tých kľúčových kapacít, e, tie obavy boli podstatne nižšie. Potom sú tu ďalšie závery, ktoré sme vyvodili z našej štúdie. 88 vedúcich pracovníkov si myslelo, že ich firma môže rásť. A keď sa pozrieme na globálnu ekonomiku a na všetky kľúčové ukazovatele, ktoré hovoria o zdraví globálne hospodárstvo, ekonomický rast, e, inflácia a tak ďalej. Sme v najpozitívnejšom období po finančnej kríze a teda neprekvapuje, že ten prístup e, ku kapacitám a skúsenostiam je e, veľmi dôležitý pre firmy. Preto je potrebné skonštatovať, že potrebujeme jasnú komunikáciu tak pre firmy, ako aj pre občanov. Dúfajme, že to vyrieši časť e, tých neistvot, ale samozrejme firmy musia pozerať do budúcnosti a čakajú, čo sa dohodne v tom prechodnom období a čo bude potom. A firmy nástoja na tom, že občania EÚ by mali mať e, prístup k, do Británie aj po Brexite a mali by mať rovnaké práva ako pred Brexitom v Británii. To je spôsob, ako vytvárať pokoj alebo podporovať istotu v, o, medzi občanmi. Obdobie, prechodné obdobie, ako náhle skončí, E, prináš, ale prináša toto prechodné obdobie obavy a dúfame, že tieto sa čím skôr vyriešia e, s minimálnym negatívnym postihom tak pre EÚ ako pre Britániu, pre firmy aj pre individua, pretože čelíme mnohým ťažkým faktorom. Robotika, automatizácia, práca v budúcnosti, potrebujeme dosiahnuť dohodu, aby sme vedeli, aká bude situácia takého e, občanov Británii ako vice versa. Okay, you, the... Ďakujeme. A teraz e, sme už pri poslednom našom e, hostovi, rečníkovi, pán Jonathan Portes, ktorý je profesorom ekonómie. Ešte bude nasledovať Steve Pierce po ňom. Obaja sú to profesori ale vieme, že sa venujú o mnoho širšej oblasti, nie len na ekonómii, venujú sa analýzam, stratégiám. Profesor Jonathan Porci je profesorom pre ekonómiu a verejnú politiku na King's College, taktiež pôsobil na ministerstve financí v Británii a vyjadruje sa k Brexitu veľmi inteligentným spôsobom a je veľkou inšpiráciou pre nás všetkých. Nech sa ti páči, Jonathan, máš slovo. Um, thank you very much, Claude, for that kind introduction. Ďakujem pekne za vaše láskavé slova, pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma opäť pozvali. Pokúsim sa vyjadriť a stručne, prekročím, preskočím možno niečo z toho, čo som chcel povedať, aby som sa trošku viac pozrel do budúcna. Toto možno až tak nezaznilo. pretože aktuálna situácia tu už predrečníci dosť dobre vystihli. Tu je popísaná dohoda z decembra. E, už ste to všetko počuli, dopodrobne rozobrané, takže prejdeme ďalej. Na čo by sa mal zamerať parlament? Myslím, že prvé tri odrážky to už pokryli predrečníci, ale nie som si istý, či niekto spomenul tú poslednú štvrtú odrážku. A na toto sa pán parlament spravidla zameriava síce e, postavenie nezávislých národných orgánov, tak ako je popísané v decembrovej dohode, je dôležité, aby národné orgány mali e, skutočnú nezávislosť, aby mohli zastupovať názory občanov, aby mali skutočné právomoci. Britská vláda najmä v posledných rokoch nemá veľmi dobré výsledky v reakcii na e, výhrady takýchto orgánov. Je potrebné poskytnúť dostatočné záruky, aby to vláda už nemohla ignorovať. Je to relatívne nenápadný aspekt súčasnosti, ale bude to mať dlhodobé dopady z hľadiska toho, ako sa to bude plniť v praxi, pretože je tu zásadná vec v tom, že len čo sa potvrdí, podpíše dohoda, tak miera vplyvu, ktorú bude mať ktokoľvek z vás tu z Bruselu, bude o mnoho obmedzenejšia. Možno budete mať aj nejaké extrémne možnosti vplyvu, teda z hľadiska narušenia budúceho dohodnutého vzťahu. Ale čo sa týka konkrétneho detailného diania mm, pozície jednotlivcov, občanov, už na to nebudete mať vplyv. Preto je potrebné to ošetriť už teraz. Ďalšia stránka, prechodné obdobie, aj keď ja by som to skôr nazval stagnáciou, v podstate je to len zastavenie aktuálnej situácie, keď sa všetko zmrazí, zachovanie aktuálnych vzťahov predsa je e, v úplnom rozpore s e, obdobím prechodu na novú situáciu, na nový režim. Ako to teda zosúľadiť aj politicky, aj právne medzi komisiou a Veľkou Britániou? Čo sa udeje s ľuďmi, ktorí prídu medzi dátumom Brexitu a dátumom ukončenia tohto prechodného obdobia a ďalej, čo sa s nimi udeje po ukončení tohto prechodného obdobia, či budú mať právo naďalej pobývať v Británii, alebo či sa budú musieť uchádzať o settled status. Myslím si, že pozícia Británie má a relatívne dobré logické podloženie. Tí, ktorí prídu po Brexite, nebudú mať tie isté nároky, prídu podľa osobitných pravidel oproti tým, ktorí prídu v čase, keď Británia je ešte v Únii. Pravdepodobne pravidlá pre toto prechodné obdobie sa stanovia vopred, pred marcom 29. marcom 2019 sa Tí, ktorí prídu po tomto datume, budú pravidla poznať, ale pozícia Británie tiež je nepraktická, ako už povedali viacerí. Spôsobuje to niektoré veľmi zložité problémy. A ak by sa to vzalo doslovne, znamenalo by to, že ktokoľvek z občanov EÚ, ak príde po odchode, bude v podstate v právom váku. V skutočnosti teda teoreticky sa budú musieť uchádzať o štatút bez ohľadu na budúcu podobu dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou. To sa však ukáže, že mnoho neskôr, možno až výrazne o mnoho neskôr, vzhľadom na to, ako pomaly sa situácia vyvíjala doteraz, teda pozícia, v ktorej občania EU27 by zvažovali presťahovať sa do Británie, či už z dôvodu práce, z rodinných dôvodov alebo z iných dôvodov, ale nevedia, aká bude ich právna situácia zhruba o dva roky. To je podobne nepriateľné aj pre občanov, pre ich rodiny, ale aj pre zamestnávateľov z osobnej skúsenosti, z pohľadu univerzity. Dajme tomu, môžem povedať, že dajme tomu, ak chceme najať niekoho, čo teda budeme od začiatku budúceho akademického roka alebo aj v tom ďalšom roku, nemôžeme im vlastne zaručiť, že budú mať dohodu na viac ako 18-20 mesiacov. A to je nepriateľná situácia okrem iného aj pre zdravotnú poistku a tak ďalej. Teda ak e, britská vláda naozaj chce poskytnúť nejaké alternatívy, musí podrobne rozpracovať, aby sa predišlo e, takéto neistote. Zatiaľ však nemáme o tom žiadne náznaky. Ďalšia fáza. Teraz e, by som sa vedoval niečomu, čo sa netýka samotnej dohody o občanských právach a síce pozrel by som sa na rámec budúceho vzťahu medzi EU a Britániou. Myslím si totiž, že ak všetko pôjde dobre, ako rokovania budú pokračovať a dosiahnu aspoň istý pokrok, odnedlho sa to bude prejednávať a parlament sa musí zamyslieť nad svojou pozíciou. Takže najmä vôbec zatiaľ nie je jasné, ani z pohľadu 27, ani Británie, či a ktorákoľvek strana, ktorákoľvek strana chce hovoriť o migračných právach, o, o pracovnej mobilite, má to aj e, možné pozitíva, ak by sa pracovná mobilita zahrnula do tohto rámca. Vieme, že obchod, najmä e, so službami a taktiež migrácia majú doplnkové aspekty. Dokonca aj dohoda CETA má čiastočné ustanovenia o e, pracovnej mobilite, najmä čo sa týka nadárovnej spoločnosti a tiež sú jasné dôkazy z ekonomického výskumu aj z mojej práce, aj z práce iných, e, že by boli jasné prínosy aj v prípade, že by to bola pracovná mobilita len v obmedzenej povahe a ten na oboch stranách. A sú tam však aj negatíva a síce ak sa to stiahne z programu, imigra- migrácia je o mnoho problémovejšia než e, obchod a tiež e, to spôsobí ďalšie právne komplikácie už vo veľmi zložitom právnom prostredí pre EU27 oblasti migrácie, keďže migrácia je do veľkej miery v kompetencii členských štátov. Myslím, že by bolo užitočné, ak by parlament eh, naďalej eh, zadával eh, dopadové štúdie, aby sa zameriavali na konkrétne aspekty hospodárskeho dopadu, zahrnutia, respektíve nezahrnutia pracovnej mobility do budúcej E, formy spolupráce. Času je málo a ja sa obávam, že sa na to môže pozabudnúť, buď cílenie alebo necielene. Ďalšia stránka, a myslím, že tu nadvezujem aj na niečo z toho, čo povedal Roger, mali by sme zohľadniť aj možnosť, že sa Británia rozhodne inak. Nie v oblasti Brexitu, ale v oblasti voľného pohybu, dajme tomu. A to je dosť zložitá téma z politického hľadiska, ale Nemôžeme predpokladať, že aktuálna vláda, aktuálna predsednička vlády a aktuálne rokovania budú pretrvávať v priebehu celého procesu rokovania. Možno áno, možno nie. Uh, to neznamená, že um, príde do vlády nová strana, možno áno, možno nie, ale možno môže sa udiať mnoho rôznych vecí. To, že aktuálna britská vláda má stanovené jasné hranice, že vylúčuje členstvo na jednotnom trhu a taktiež voľný pohyb, neznamená, že táto situácia sa nezmení ani v budúcnosti. Väčšina v parlamente, ale aj väčšina medzi voličmi možno necelkom súhlasí s takýmto prístupom. Teda rozhodne je na mieste pripraviť sa aj na alternatívny plán v prípade, že by sa Británia rozhodla všetko e, na novo zresetovať e, a e, predloží Únii nasledovný návrh. Hlasovali sme za Brexit, odchádzame z EÚ na základe výskumov keďže britské štruktúry nie sú v súlade s EU štruktúrami, ale Británia chce zachovať čo najbližší vzťah s EÚ bez e, tých hraníc, ktoré stanovila Mayovej vláda. Teda v skutočnosti by to mohlo znamenať nejakú formu členstva jednotného trhu a tiež e, colnej únie. To znamená zároveň aj e, slobodu pohybu. Ak by sa to podarilo, myslím si, že vtedajšia vláda by mala vyjednať, akú formu voľného pohybu by bolo možné presadiť v rámci členstva na jednotnom trhu, samozrejme uznávajúc, že Norsko, Švajčiarsko a Lichtenštajsko majú uznané e, zásady voľného pohybu, ale do odlišných e, právnych a administratívnych rámcoch s e, Európskou 27. Takže toto sú veľmi zložité právne a aj politické otázky. Možno sa to neudeje, ale ak by sme sa náhodou v tejto pozícii ocitli, bola by veľká škoda, ak by sme nemali e, pripravené kroky na to, aby sme mohli informovať e, obe strany v rokovaniach. V prípade, že by sa to dostalo na program Politika v Británii sa môže pohnúť veľmi rýchlo, to sme videli aj v posledných mesiacoch a musíme sa preto na to pripraviť. Ja som e, spísala podrobne aj niektoré ďalšie alternatívy, nemám však čas teraz ich rozviesť tu. Vidíte naozaj, že príspevky sú e, na vysokej úrovni. Informácie, e, ktoré doplňajú tieto vystúpenia, sú ešte k dispozícii na stránke. Stojí za to si ich pozrieť slova Jonathana aj ostatných eh, sú teda k dispozícii a my to všetko posunieme aj riadiacej skupine pre Brexit. Pán Gualtieri už spomenul, že pre neho osobne je to užitočné a to je cieľom nášho vypočutia, aby sa tieto vaše vystúpenia dostali do uší aj členom riadiacej skupiny pre Brexit, eh, ale aj ostatným poslancom. My sa postaráme o to, aby sa to k všetkým naozaj dostalo nielen k tým, ktorí sú tu prítomní. Teraz eh, by som chcela privítať ďalšieho významného akademika. Ak ho nesledujete na Twitteri, tak eh, to musíte napraviť, aj keď už má dosť veľa zaujímcov. Eh, pán profesor Steve Pierce, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne za pozvanie aj za popis. Chcel by som sa zamerať na dohodu o odchode, aj keď ešte nepoznáme jej podobu. Bude to totiž text, ktorý e, bude cieľom teda terčom diskusii po tom, čo sa ratifikuje základná legislatíva a bude určovať ďalší priebeh udalostí na mnoho rokov už sa dovtedy zabudne na spoločných predbežných správ, na spoločné predbežné správy, na usmernenia, pretože táto dohoda bude jadrom legislatívy. Ja tiež sa vyjadrím, či by to mala byť jednostranná EU legislatíva vo veci e, občanov Veľkej Británie. Táto dohoda o odchode, podľa mňa je tu riziko, že keď sa objaví návrh, alebo ešte predtým, keď sa objaví, keď nie je celkom zverejný návrh, tak sa bude venovať e, pozornosť e, otázke írskej hranice, pretože keď si pozrieme na spoločnú správu, e, občianské práva, finančná dohoda sa to všetko dá relatívne ľahko pretaviť do právneho textu, ale otázka írskej hranice to je dosť ťažko čitateľné pre právnikov, pretože to nenadvezuje na nič, čo by sa dalo spísať ako právny text. Podľa mňa je správne, že to zaberá veľa pozornosti, pretože je to veľmi dôležitá otázka, ale nezabúdajme na e, občianské práva, pretože aj to bude súčasťou tejto dohody o odchode a musíme venovať pozornosť mnohým týmto aspektom. Teda chcel by som poukázať niektoré základné. Poprvé, e, všeobecná otázka, ako ovplyvniť túto dohodu o odchode. Neviem, e, či v riadecej skupine ste videli takéto návrh, či sa k tomu môžete vyjadriť v tejto chvíli. Skôr alebo neskôr sa e, tento text tak či tak zverejní, my, ktorí sme zatiaľ mimo, e, to budeme môcť e, komentovať, navrhovať možné úpravy. Dúfam, že sa dostanú aj tieto naše návrhy k Európskemu parlamentu. Mnohí z nás veľmi radi navrhneme už aj vopred to možno nejaké úpravy, respektíve navrhované znenie tejto dohody čo by tam malo byť e, dohľadný orgán. A tu nadvezujem na e, predrečníkov. To je podľa mňa veľmi dôležitá vec a s tým súvisia tri základné veci. Poprvé nezávislosť právomoci a taktiež zdroje tohto dohľadného orgánu pre občanov Veľkej Británie v EÚ. Komisia, dúfam, e, ešte doplní svoje úsilie aj pre občianské práva um, EU27, ale čo sa týka tohto nového orgánu v Británii, myslím, že je dôležité zaručiť nezávislosť e, tohto orgánu. Britská vláda sa e, snažila, e, dajme tomu, vymenovať v posledných dňoch regula- zastupcov regulačného orgánu pre univerzity veľmi nevhodným spôsobom. Dúfam, že to niekto dopadne v prípade tohto orgánu rovnako. Malo by to mať zhruba podobu orgánu e, na ochranu údajov a ich nezávislosť by sa mala skopírovať v tomto orgáne právomoci. Tie sa budú musieť rozhodnúť. E, je tu riziko, že to bude len poradný orgán, z ktorého sa budú len všetci vysmievať a vláda ho bude ignorovať. Aj tu by sa mali stanoviť jasné právomoci, tak ako orgán na ochranu údajov, aby tento orgán mal predpisovať, dajme tomu vláde, aké kroky má prijať, či bude mať právo obrátiť sa na súd, a tu sa dostávame k otázke zdrojov, pretože či bude tento orgán priamo sa obracať na vládu, vyzývať vládu ku konkrétnym krokom. Musíme dostatočné financovanie na túto svoju činnosť. Nechceme, aby to dopadlo podobne ako v Írsku, kde miestny orgán na ochranu údajov je často kritizovaný, e, že je v podstate e, neschopný e, presadiť akékoľvek svoje rozhodnutia do praxe. Ďalšia zásadná vec sa týka registrácie Británia bude chcieť registrovať občanov EU27, tak to umožňuje smernica o voľnom pohybe, ale otázka znie, či Británia dodrží obmedzenia tejto smernice, e, dajme tomu aj na základe rozsudku súdneho dvora Huber. E, tu sa stanovuje, čo je možné urobiť v prípade registra pre imigračné účely. Teda je potrebné zaistiť, že dohoda o odchode bude zohľadňovať tieto obmedzenia v oblasti registrácie. Ďalšia dôležitá otázka sa týka mechaniky procesu Settled Status pre občanov EU27 v Británii. Myslím si, že tu tá spoločná správa vo svojej podobe je trochu problémová, pretože spomína interný dokument Británie a nepreukazuje e, zámer presadiť to ako právne záväzný prvok. Huge for the lives of many EU. Toto je zásadné pre životy mnohých európskych občanov. Napríklad e, kontrola e, trestného registra. Spojené kráľovstvo má negatívnu e, bilanciu v tejto súvislosti. Už momentálne každý učiteľ musí mať prejsť takouto kontrolou a preto tam často dochádza k zádrhom. No a pokiaľ tu máme ďalej E, ďalších 7 miliónov ľudí, ktorí sa budú musieť podrobiť tieto kontrole, ako to bude fungovať, keď to nefunguje doteraz. Takže potenciálne je tam veľký problém, je treba si uvedomiť, ako to bude fungovať. A taktiež tá výnimka pre komplexné nemocenské poistenie. To sa týka toľkých ľudí. Ďalej tu otázka rodových aspektov, e, ro, nepracujúci rodičia a tak ďalej musí tam prísť nejaký záväzok z Spojeného kráľovstva. Chcú tam mať, Spojené kráľovstvo tam chce mať e, krížové odvolanie na vzťah e, s Európskou úniou a taktiež tu padol takýto argument, ktorý by v podstate zozáväznil pre správneho hľadiska záväzky Spojeného kráľovstva. Tieto záväzky by mali byť skutočne právne záväzné. Čo sa týka ďalších zásadných otázok, bol tam ten prípad Serinda Singh, ľudia, ktorí opustili Spojené kráľovstvo a vrátili sa, tých sa to musí týkať. Ďalej tam bol nejaký holandský občan, ktorý sa e, odsťahoval do Spojeného kráľovstva, potom sa vrátil do Holandska. Musia to týkať teda ľudí, ktorí sa stahujú obomi smermi. Ďalej prípad Zambrano, to sú e, britský, britské deti, ktoré majú rodičov, ktorí nemajú európske občanstvo je tu problém, aj tu riziko, že takýto, takéto rodiny nebudú pokryté e, pravidlami, princípami. A argument je ten, že pokiaľ Spojené kráľovstvo už nebude členským štátom, e, britskí občania už nebudú štátmi občanmi EÚ. Takže je treba nájsť príslušnú formuláciu, aby sa toto vyriešilo. Taktiež k tomu, čo povedala Jude Curtin Darling ohľadom občianstva v súvislosti s eh, volebným právom a taktiež s právmi ľudí, ktorí už boli zvolení. Lebo toto je podobná záležitosť eh, v odlišnom kontexte. Otázka zachovania práv po tom, čo Spojené kráľstvo odíde z EÚ. Taktiež sa prosím zamyslite nad tým. Máme tu dva možné scenáre, ten prvý scenár, že sa zaručí naďalej sloboda pohybu. Toto je cezhraničná otázka. Myslím si, toto bude ťažko zvládať, ale pokiaľ tomu nebude príslušná legislatíva. No a pokiaľ by sa to nepodarilo, tak by bolo dobre mať určite internú európsku legislatívu aspoň na túto tému. No a samozrejme je ten najhorší scenár. Pokiaľ nebude žiadna dohoda, tak je absolútne zásadné, aby EÚ jednostranne urobila kroky, aby chránila e, pozíciu britských občanov v EÚ. Samozrejme, to nie je úplne dobre načasované, lebo hneď po Brexite niekde v roku 2019 prídu vaše voľby do Európskeho parlamentu Takže bude treba urgentne konať. A nie je to len otázka občianstva, sú to aj ďalšie rôzne otázky. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako Európska, európske inštitúcie vrátane parlamentu budú môcť rýchlo konať, aby vyriešili čo najviac otázok už v apríli 2019 a neposúvať ich o ten mesiac. to by viedlo, viedlo k problémom v mnohých aspektoch pre občanov Británie aj EÚ. No a ďalej, by bolo dobre mať dohodu, ktorá by zaisťovala túto tému pre britských občanov aj občanov EÚ. Takže toto by mohol byť bod na programe, pokiaľ nebude teraz žiadna príslušná dohoda. Možno by parlament sa mohol zamyslieť na takúto možnosť. Ďakujem. Thank you very much, uh, Ďakujem, Steven. A teraz prejdeme priamo našim poslancom. Ako prvé Martina a Jean a potom Catherine a Jude sa možno bude chcieť znovu vyhlásiť. Nie? Dobre. Máme čas. Takže ako prvá Martina Anderson. Ďakujem, Klo, ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že ste nám tu priniesli vaše prezentácie. Toto je veľmi dôležitá vec. Ja osobne som zmenila eh, si let domov, len aby som to mohla dnes po obede byť, a dúfam, že aj kolegovia poslanci naďalej sa budú zaujímať tieto otázky a vypočujú si vaše prezentácie, ktoré tu zazneli. Možno sa tam vo všeobecnosti vyjadrím, nebudem klasť žiadne otázky. Budú sa týkať aj toho, čo ste hovorili. Ja úzko spolupracujem s Barbarou Spinelli v našej praktickej skupine GUE NGL a taktiež v rámci um, negociačného týmu pre Brexit po boku predsedu a viem, že budeme mm, sa venovať tejto otázke aj naďalej. A Roberto to jasne povedal, pretože my sme všetci, že by sme sa mali riadiť našu spoločnú správu, pokiaľ chceme zaznamenať pokrok alebo na ňo nadviazať, tak samozrejme sú to mnohé veci, s ktorými sme nespokojní, aj čo sa týka nejasnosti, nejednoznačnosti niektorých e, ustanovení. A toto si musí vypočuť e, riadeca skupina pre Brexit, aj tento celý parlament a musí to pochopiť, pretože sú tu ľudia, ktorí bojujú o riadnu ochranu svojich práv. Všetci vieme, že práva občanov, že to nie je nejaký ústupok, to je niečo, čo musíme zaručiť. Musíme taktiež zaručiť dodržiavanie týchto záruk. Máme tu 5 miliónov európskych občanov v Británii. Máme tu ľudí, ktorí v podstate sú vynechaní, čo sa týka ľudských práv, ale je to otázka e, Severného Írska. My si môžeme vybrať, či sme Briti, alebo Severní Íry, alebo oboje. Takže ako povedal e, kolega, sú tu mnohé problémy, ktoré súvisia s tým, s tou možnosťou, že by medzi Írskom a Severným Írskom bola tvrdá hranica a už z časti tam je. No a ja chcem povedať, že treba zaručiť, že poslance z iných členských štátov možno nepoznajú dohodu z Veľkého piatku a čo to presne znamená, Mali by to ale pochopiť. Čo sa týka práv občanov, občanských práv ľudí v Severnom Írsku, tak tieto sú taktiež zásadné. Takže prosím, zamyslite sa aj nad týmto, berte toto do úvahy, keď hovoríte o európskych občanoch, ktorí musia byť chránení, že sú európsky občania na severe 1,8 milióna, ktorí možno majú írsky pas, a naďalej si ho chcú ponechať. A myslím si, že tuto je trochu problém aj s touto spoločnou správou, pretože nejednoznačnosť tejto správe, na jednej strane tá britská vláda, ktorá hovorí, ako o tom hovoril posledný rečník, v súvislosti so severom, že vystúpme z colnej únie a z nutorného trhu, no a potom ďalej hovorí, že nebudú na hranici žiadne kontroly, žiadna fyzická infraštruktúra, žiadne ďalšie dôsledky, takže toto je skutočne komplikované pre Írsko, ale sa skupina pre Brexit a všetci negociátori, preto všetkým hlavný negociátor, Michel Barnier, všetci to nevedia to, čo vieme my, ktorí my poznáme Britov. Nikto ich pozná, nepozná lepšie než my v Severnom Írsku a nikto nevie lepšie, aké majú oni negociačné taktiky. A deň po spoločnej správe sa to opäť jasne prejavilo, keď David Davis potom tejto spoločnej správe povedal, ale nie, je, to je len nejaké vyhlásenie. No a potom Teresa May povedala, že tu máme prechodné obdobie, ktoré sa nebude vzťahovať na niektorých. Takže tu máme situáciu, čo sa stane, ja to tu stále opakujem, že Briti v priebehu rokovania niečo povedia a potom začnú rokovať ináč. A toto robia aj v prípade tejto spoločnej správy. A to je niečo, čo rozhodne nenastolí dôveru alebo dobrý pocit pre občanov, ktorí potrebujú svoje práva. To nie sú nejaké ústupky, to sú práva. My v Európskom parlamente musíme brániť všetkých občanov a ja si myslím, že sa snažíme to robiť, ale ja by som chcela povedať, že vy všetci ste to súčasťou. Vy všetci. Máme tu europoslancov, ktorí tu zastupujú občanov. Takže prosím, lobujte, vyvíjajte tlak. Pozrite sa na to, čo robí každý poslanec, lebo takýmto spôsobom to e, do, nemôžete niečo dosiahnuť. A potom je treba sa zachovať a hlasovať určitým spôsobom. A možno to, čo sa deje, potom nezaručí dodržiavanie práva. Ja chcem povedať, že my všetci poslanci, čo sme tu, si musíme obu topánky oblíca a vyzvon a bojovať za vaše práva. My musíme tieto práva chrániť, to je naša povinnosť, my musíme vyvíjať tlak v našich krajinách, z ktorých pochádzame, musíme tam odvádzať svoju prácu. A niektorí e, v tomto parlamente nie vždy hlasovali e, v súlade s tým, čo je správne, ale možno v súlade so stanoviskom svojej vlády. Takže prosím, mali by sme takéto osoby označiť, poukázať na ne aj v ich jednotlivých krajinách. Ja vám môžem povedať, že veci sa tu zmenili tým, že sa lobovalo, že poslanci lobovali a my vieme, že naši občania nás sledujú pozorne a potom sa aj v parlamente môže niečo zmeniť. Takže ja by som chcela povedať, aby ste pokračovali v vašej cennej práci a ďakujem predsedovi za to, že som mohla využiť tento dlhý predelný ročnícky čas. Prepašte, Martina, že vás prerušujem. To sa robí, mi skutočne robí ťažko, je ťažké vás prerušiť. Ďakujem, Martina. Um, yeah. and and you and MEPs change. vy a ešte ďalšia kolegyňa ste zmenili cestovné plány kvôli nášmu vypočutiu. Chcel som povedať, že sú tu ďalší kolegovia, poslanci, ktorí zmenili svoje plány, pretože štvrtok po obede skutočne tu býva už skoro mŕtvo. Zmenili plány, aby tu mohli zostať kvôli tomuto vypočutiu. Takže ďalšia kolegyňa Jim, prosím, umíte sa slova. Ďakujem a ďakujem všetkým rečníkom, ktorí sme tu dnes po obede počuli, lebo jasne ste artikulovali mnohé otázky, na ktoré sa musíme zameriavať A musíme tieto práva zaručiť, zabetonovať, zakotviť, tak ako to len bude možné. No a môj kontakt v tomto parlamente taký, že som e, členkou výboru pre zamestnanosť aj pre občianske slobody. No v týchto výboroch občas sa zaoberáme otázkami súvisiacimi s e, štátnymi príslušníkmi tretich krajín. No a mňa veľmi zaujíma to, ako komisia sa tvári, že koná v mene členských štátov a snaží sa stanoviť určitú cestu pre britských občanov, ktorí momentálne využívajú svoje právo slobodného pohybu po Európskej únii a Spojenom kráľovstve. To je krajina, odkiaľ ja pochádzam. Ja tu hrdo zastupujem Londýn, lebo si myslím, že to sú jedni z posledných, čo tam ešte majú trochu rozum. Napríklad tak, ako povedal náš primátor v súvislosti s Brexitom. No a v tomto našom kontakte s týmito otázkami sme teda uvažovali aj nad budúcnosťou, ako to bude. A mňa by zaujímalo, vy sú zo, zo, svojej, zo svojej skúsenosti s ďalšími 27 členskými štátmi, aká je tam nejaká spoločná, organizovaná odpoveď zo strany týchto členských štátov. Súhlasím s tým, čo povedala Martina ohľadom toho, že treba aj my tu konať v Európskom parlamente a taktiež viesť dialog aj s národnými parlamentami. Nehovorím tu len o Spojenom kráľovstve. Takže nakoľko sú štáty dohodnuté o to ako postupovať, aké práva dodržiavať, napríklad v súvislosti s, so slobodou pohybu. Lebo keď sa pozrieme na práva štátnych príslušníkov tretich krajín, tak my vo výbore LIBE môžeme posúdiť, že tam nie je nejaká koherentná politika. To znamená, napríklad pokiaľ žijete v Španielsku, chcete sa presťahovať do Francúzska, začať tam pracovať, a ste vysoko kvalifikovaní, modrú kartu takmer žiadny členský štát momentálne ešte nevyužíva. Klod je spravodajcom pre túto otázku. Takže my sa tu hráme na dobrého zlého policajta. Ale dobre, mnohé členské štáty nepoužívajú túto modrú kartu. Takže ja som si prechádzala zoznam otázok súvisiacich s príslušníkmi tretich e, krajín. E, Mm, otázky týka sa napríklad e, toho, keď sa niekto živnostník, ako to bude s jeho rodinou, aké sú podmienky pre vstup a e, pobyt, dostatočné financie, vytváranie, generovanie pracovných miest a tak ďalej. Takže aká reakcia prichádza? No myslíte si, že my ako Európska únia, ako tých 27 členských štátov, pracujeme na tom ako únia, lebo je ľahké hovoriť ako únia so Spojeným kráľovstvom, ale ako sa rozprávame medzi sebou ohľadom práv britských občanov, ktorí momentálne pobývajú na území EÚ. Ako to tam vyzerá? A taktiež, nechcem vás šokovať, ale možno by sme mohli vytvoriť nejaký zoznam toho, čo je treba urobiť, čo vyplynulo z dnešnej schôdze, ja by som mohla menovať, e, na, na, menovať nejakú, nejaké vlády, ale nebudem to robiť. Ďakujem. Roberta už, alebo Roberto by možno chcel niečo povedať a potom bude musieť taktiež odletieť. Catherine Bearder je veľmi aktívnou členkov v tejto oblasti a potom Jude ešte, tak aby ešte kolegovia vedeli, čo sa deje. Takže Roberto len stručne potom odíde, pokiaľ to v poriadku. Chcem poďakovať všetkým rečníkom. A musíme zostať v kontakte a odvádzať túto prácu, kontrolovať ten právny text, musíme niektoré nápady zblízka preskúmať, takže len pár pripomienok. Tam, ten prípad Surinam Singh tam nie je pokrytý. No a ako som povedal, že tu máme tú myšlienku nezávislého orgánu, tam máme rôzne predstavy a zvážili sme všetky možné scenáre. Možno profesor Porter, pardon, Portes, sa týmto zaoberá. Áno, určite je treba sa do toho trochu zahlbiť, ako ste povedali. Je treba zistiť, ako to vyzerá slobodou, so, so slobodou pohybu. My ako parlament hovoríme, že čím je to bližšie, tak tým lepšie. My sme inštitúcia, pre nás je najdôležitejšie to, aby to bolo čo najbližšie, ale samozrejme niektoré veci sú tam konkrétne, ktoré treba poriešiť a Taktiež sa zamyslíme aj nad nejakými scenármi, ktoré momentálne nie sú zahrnuté v e, stanovisku britskej vlády. Ďakujem, Roberto. Určite zostanete v kontakte s kolegami, ktorí tu dnes sú. Ďakujem a prajem veľa šťastia v práci k radiacemu výboru pre Brexit. Teraz Catherine Bearder. Ja chcem poďakovať všetkým panelistom, ktorí sem dnes prišli. A členov riadiaceho výboru, ktorých sme tu dnes počuli. Je to 580 dní od tej doby, čo bolo odhlasované referendum a každý jeden z týchto dní predstavoval veľké, veľké utrpenie pre mnohých britských občanov. Britských občanov, ktorí žijú v EÚ, pretože ich vlastná premiérka napríklad takýmto ľuďom, ktorí 15 rokov už žijú mimo územia Spojeného kráľovstva, upiera volebné právo. Takže je to vláda, ktorá absolútne odmieta uznať rozsah situácie. No a taktiež je treba povedať, áno, je pravda, štvrtok po obede je to ťažké pre poslancov, ale mnohým z nás sa tu podarilo byť. Ale to je dôležité, lebo my sme volení občanmi a my ich tu zastupujeme. a nebol tu ani jeden konzervatívny poslanec, ani poslanec UKIPu a to rozhodne neprispieva k diskusii. Myslím si, že je to treba povedať, je to určite hamba. No a taktiež európsky občania v Spojenom kráľovstve sa cítia ohrození, zraniteľní a taktiež Briti, ktorí žijú v kontinentálnej Európe a oni sa na nás spoliehajú, my sme tu ich priamo volení zástupci, ale sú tu naďalej nedoriešené otázky. Podľa mňa je treba povedať britskej vláde aj negociátorom, že žiadna dohoda je pre nás priateľná, pokiaľ tieto otázky súvisiace s právami nebudú doriešené. Žiadne také zahmlievanie. Takúto dohodu už máme v súvislosti so Severným Írskom z decembra je treba mať právnu istotu. Ide tu o ľudské bytosti, ktoré potrebujú rozhodnutia, ktoré sa týkajú ich životov. A to nie je, že by parlament robil, chcel robiť problémy, je to naša práca. My tu bránime práva a chceme zaručiť, že tieto práva budú presadené. A to na oboch stranách diskusie. Mám otázku k prítomným právnikom úsmernenia pre prechodné obdobie. Bolo by legálne, keby Spane kráľovstvo teraz zaviedlo systém registrácie. To už mohlo urobiť pred rokmi pre európskych občanov. No a taktiež, čo sa týka e, rozšírenia dohľadu Európskeho súdneho dvora na teda dlhšie než 5 rokov, tak aby sa dohliadlo na to, že dohoda o vystúpení EÚ z EÚ bude riadne implementovaná. Nede tu len o to, že to e, tá konzervatívna vláda, ale je treba to mať nepristrelné, aby aj budúce vlády to dodržiavali a musí tam byť riadny systém registrácie na základe vyhlásenia a my na toto musíme tlačiť ako európsky poslanci. A ten systém musí byť jasný, digitálne prehľadný a musí byť zadarmo. To hlavne, pretože občianstvo si predsa nemôžete, nemáte musieť kúpiť. A ďalej. Predsa to nemôže závisiť od toho, či máte dosť peňazí na poplatky a rovnako e, ak niektorí, ktorí neovládajú jazyk alebo sa musia o niekoho starať, o svoje deti a tak ďalej. Táto otázka tu padla. Potom právo na zlúčenie rodín, to musí obsahovať aj tie, tie budúce manželstvá, pretože to dopadne veľmi disproporčne na mladých, alebo na tých, ktorí sa rozvádzajú, alebo na vdovcov a vdovy. Je to dôležité, aby si to všetci uvedomovali, tak britský, ako aj výbor e, tu v Európskom parlamente. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán Moraeš. Ďakujeme, že pracujete na tejto téme. Máme tu neformálnu skupinu, ktorá na tom veľmi aktívne pracuje. Aj Jude, nech sa páči, je súčasťou tejto skupiny Renateza Empel. Ample Veľmi rýchlo jedna otázka, a potom ešte Jude. A potom ešte posledná otázka. Áno. Mali sme zatiaľ k tejto téme len jedno vypočutie. To druhé je tiež veľmi zaujímavé. Určitý pokrok sme už zaznamenali, to je fakt. Ale v celej Európe prevladajú obavy. Minulý týždeň som bola v Čile Boli tam dvaja Briti, ktorí žijú v Španielsku a vôbec nevedeli, čo budú robiť do budúcnosti, ako to bude vyzerať s ich dôchodkami, sociálnym zabezpečením, zdravotným poistením. Ja viem, že už niekoľkokrát sme informovali, že Veľkej Británii ako keby veľmi nezáležalo na britských alebo európskych občanoch, ale všetky tie príbehy a tie sťažnosti, ktoré počúvam, to ako keby ukazovalo, že ani ostatným vládam neleží veľmi na srdci situácia britských občanov. Ľudia si často ponechali britské občianstvo v inej krajine, pretože mali zároveň aj európske. A teraz zrazu musia odôvodňovať, prečo ich deti chodia do školy a podobne. A situácia je oveľa zložitejšia. Ja tu nechcem obviňovať len jednu stranu. A myslím si, že EP by mal neustále tlačiť na vyjednávačov, pretože veľa z nás v EP sa obáva toho, že to zrazu bude všetko len o peniazoch a občania sa tam niekde stratia, bude to taká nepodstatná zložka procesu. Samozrejme, že, že ten pokrok, ktorý sa doteraz dosiahol, je dôležitý a že to mnohým pomôže, ale nezabúdajme aj na ostatných Nezabúdajme na občanov, na tých, ktorých e, životy budú znižení bez toho, že by na to mali nejaký podiel. Je to len preto, že fungovanie EÚ sa zmenilo. Mám otázku a rada by som poďakovala všetkým, ktorí vystúpili v dnešnom vypočutí. Prezentácie boli naozaj vynikajúce. Isté sú to ľudia, ktorí majú ešte väčšie obavy ako my v EP. Pokračujte v tomto úsilí. Len by som sa spýtala na jednu vec, ktorá sa týka študentov. A tam som si mm, nevypočula veľa informácií o študentoch EÚ v Británii, ktorí by chceli pokračovať vo svojom štúdiu. Ja mám pocit, že britskí študenti na európskych univerzitách budú vítaní, ale nie som si istá, či to bude aj naopak. Ďakujem, hovorí pán Moreš. Myslím, že aj títo panelisti budú schopní odpovedať. Jude. Ďakujem, že mám znovu príležitosť vystúpiť. Jonathan Porter povedal niečo, čo by som podporila. Stanovisko Veľkej Británie sa ešte môže zmeniť. Veľa z nás za túto zmenu bojuje. Veľa červených línií je nekompatibilných s mnohými vyhláseniami ministrov a preto si myslím, že predpokladám, že dojde k zmene stanoviska vlády. Možno tam bude nová vláda inej politickej farby, ale nezávisle od toho musí dojsť aj k zmene postojov. My za takúto zmenu bojujeme, aby došlo k zmene postoja vo Veľkej Británii, aby sme ostali na jednotnom trhu, aby sme ostali aj v colnej únii Keďže tu nie je veľa nebritských poslancov aj kvôli načasovaniu, ľudia museli odísť už na letisko. Je Brexit 27 využívaný ako možnosť predefinovať európske projekty? E, toto už bolo spomenuté, že v tej poslednej verzii dohody je tam tá povinnosť britských občanov registrovať sa európskych krajinách 27, čo v minulosti nebolo. Možno z Esty by nám niekto mohol povedať, alebo z odborárskych hnutí. Zo sociálneho hľadiska vieme, že niektoré veci ako výsledok Brexitu boli spochybnené, či sú tu iné výzvy, ktoré sa týkajú tohto modelu Brexitu. My sa snažíme, aby úzke vzťahy pokračovali, ale na druhej strane stola možno tie základné hodnoty sa spochybňujú aj v rámci EU27 ako výsledok brexitových rokovaní. To je zatiaľ len akýsi nehmatateľný pocit, ale rada by som si vypočula názory našich odborníkov, či je to založené na reálnych obavách. Barbara? skôr než dám ešte panelistom. To, čo povedala Judith, je zásadná otázka. Nechcem, aby EÚ využila túto príležitosť a aby začala uplatňovať reštriktívne práva v EÚ. Už som to povedala aj na úvod. Otázky usídlovania sa EU, v tej EU27 alebo voľný pohyb britských občanov v EÚ. Čo by zrazu bolo v rozpore s legislatívou EÚ? Barbara, naozaj tými pár slovami dokážeš vystihnúť podstatu. Ja som e, fanúškom pani Spinelli. Nechcel som to síce takto povedať, možno to tak čudne vyzerá, ale je to tak. A teraz panelisti. Máme pol hodinu k dispozícii. Mohol by Jan začať. Je jasné, že to z tejto problematiky poznáte veľa a chceme túto prvú etapu zanalizovať. Ešte som neukázal tú poslednú priesvitku okolo to odporúčanie, tak ako to spomenula pani Spinelli. Všetci, ktorí majú právo na základe európskej legislatívy právo pobytu tak to musí platiť nezávisle na to, ktorá časť paragrafa alebo odstavca sa toho týka, sa ich týka a preto si myslím, že tá vaša skupina by sa tým mala zaoberať. Kolegyňa spomenula študentov. V tom spoločnom vyhlásení sú pokrytí článok 3a a na základe článku 7.1c sú pokrytí napríklad otázka komplexného poistenia. Takže Británia môže ísť nad rámec tohto uistenia no a povedať, je to súčasť mm, vyhlásenia, ktorá sa týka práv na základe zmluvy. A je dôležité, aby to bolo aj písomne zakotvené. Inak nám z toho vypadne veľa skupín obyvateľstva, napríklad ošetrovatelia alebo rodičia. Registrácia občanov, to odpo- nechám na odpoveď niekomu inému z panelistov. Áno, tá registrácia je možná, tu už bolo povedané. Ale tie požiadavky to radšej nech odpovie styl. Som od, ochotný odpovedať aj na otázky aj mailom, ak som na niečo pozabudol. Pán predseda. Možno by som teraz mohol povedať, čo sa stane po vypočutí, aby to všetci počuli. Jednak to bude schôdzka riadiaceho výboru pre Brexit. Museli sme to zrušiť, pretože Guy Verhofstadt musel odcestovať. Tak a práve na tej schôdzi by sme chceli informovať o tomto vypočutí. aby sme obnovili vzťahy medzi kľúčovými osobami, aby sme ten riadiaci výbor pre Brexit informovali. Prečo to vlastne hovorím? Budete mať možnosť povedať vaše názory priamo tomu výboru. Pán Gualtieri má o to obrovský záujem a všetky tri výbory, čo sme tu zastúpené, sa o to budeme snažiť. Ako náhle nám poskytnete vaše prezentácie, my ich postupíme. Zrejme sa to urobí budúci týždeň v Štrasburgu. Toto to som chcel povedať. A platí to pre všetkých panelistov. Ja aj Marita aké budeme tento výbor ďalších informovať. Ester. Ďakujem, pán predseda. Nie, správne bolo povedané, že niektoré členské štáty majú pocit, že potrebuje menej a nie viacej Európy kvôli Brexitu. A to znamená menej práv chrániť práv, práva pracujúcich. A to je veľmi e, zlá premisa. A odbory na to jasne poukazujú. Napríklad v roku 2003 krajiny otvorili svoje hranice bez obmedzenie pohybu. Írsko, Veľká Británia, Švedsko a je tam veľký rozdiel je medzi Švedskom, Írskom a Veľkou Britániou. Švedsko a Írsko mali legislatívu už v tom období, ktorá určité kolektívne dohody a zmluvy chránila. Ak pracujete v stavebníctve, aj keby ste tomu pracovníkovi chceli menej zaplatiť, nemôžete. Veľká Británia to nemala. A ten rozdiel, tí, ktorí pracovali v Švedsku alebo v Írsku, sa neobávajú voľného pohybu pracujúcich. A aké je z toho ponaučenie? Voľný pohyb pracujúcich neznamená žiadne hrozby a problémy, ak zabezpečíte, že nedojde k vykorisťovaniu. A ak to nezabezpečíte, tak potom by nás nemalo prekvapiť, že potom dojde k strachu z vykorisťovania. A to je to ponaučenie. ktoré vyplýva z toho, že chceme e, vykoristovanie ukončiť. A ďalšia otázka. Všetky boli e, zaujímavé, ale tá, ktorá bola pre mňa zásadná a zaujímavá, bola otázka, čo si zvyšok pracujúcich v Európe myslí o dohode o Brexite a Zrejme vás prekvapí, že aj na rôznych pracovných e, stretnutiach sa k tomu ľudia vyjadrujú oveľa viacej než politici, pretože si uvedomuje, že k čomu, čo sa deje veľké krajiny, ktoré sú súčasťou EÚ. A zdá sa, ako keby Veľká Británia zrazu bola niekde na Marse. Je to veľká krajina, ktorá bude integrovaná do dodavateľského reťazca, ale premiérka hovorí, že možno dojde k sociálnemu alebo environmentálnemu dumpingu a naši pracovníci sú si vedomi tejto problematiky, takže to nejde len diskusia, kde si Británia môže vyberať. Ale aj ostatní pracujúci v Európe sú si vedomi toho, že už rovnaké pravidla zrejme e, všade nebudú platiť, pokiaľ ide o prístup na jednotný trh. Že by sa neaplikovali rovnaké pracovné právne ustanovenia, environmentálne a tak ďalej. Preto je dôležité mať jasné vyhlásenia ale zároveň e, riešiť aj všetky detaily toho, čo sa bude diať, pretože naši pracujúci majú naozaj veľké obavy a chcú vidieť a vedieť, ako to bude vyzerať. Ďakujem, Jolie. Ďakujem. Ja by som e, nadviazala alebo spomenula, že sa zhodneme na tom, že je tu skutočne tá, ten pocit neistoty, úzkosti. A čo je zaujímavé, že všetci hovoríme to isté, nezávislo od nášho stanoviska alebo pohľadu. A dopady sú katastrofálne nie len pre jednotlivcov, ale aj pre firmy. Vidíme to v každodennom živote. Tento týždeň sme sa stretli s generálnym riaditeľom jednej firmy, naozaj veľkej firmy, ktorý uvažuje sa vrátiť naspäť do Európy. A predstavte si, čo to aj znamená pre jeho rodinu vo Veľkej Británii. Tieto rokovania sa týkajú mnohých ľudí na mnohých úrovniach, v mnohých aspektoch a preto je potrebné, aby bola lepšia komunikácia a aby otázku ľudských práv a občianských práv vo Veľkej Británii sme vyriešili čím skôr. Ďalšia vec. Ja si úprimne myslím, že Home Office robí naozaj obrovské úsilie, aby ten systém registra fungoval a dobre. A ten prístup bude naozaj inovatívny a mnohí ľudia budú prekvapení a nesnažia sa len adaptovať existujúci systém, ale skutočne sa snažia revidovať ten systém, aby bol čo najjednoduchší a aby pomohli hlavne tým, ktorí sú v zlej, ťažkej, zraniteľnej situácii, aby mali prístup k systému a dúfam, že môžem pozitívne záverom povedať, že dúfam, že budete príjemne prekvapení, keď uvidíte, ako ten nový systém bude fungovať. Ďakujem, Jonathan. E, je nejaká téma, ktorú by ste si vyželali, aby som to ja odpovedal? Ešte niečo? Mhm. Nemáme ale naozaj veľa času. Uh, Bol by som rád, aby ste boli aj pres alebo viacej v kontakte s tou riadiacou skupinou. Aj čo sa týka jednotlivcov, rodín, podnikov a z hľadiska predsedzovania ich záujmov, aby sa to presne stanovilo takým spôsobom, ktorý odolá akýmkoľvek zmenám vo vláde, v štátnej správe, aby nedošlo k poškodeniu ich pozície po Brexite. Myslím, že to, eh, že v oblasti ministerstva vnútra je snaha stanoviť to na relatívne jednoduchej úrovni, ale je potrebné to aj zaručiť. Už to povedali aj viacerí, úloha nezávislých eh, národných orgánov e, e, musí byť jasne stanovená, musí byť tiež potvrdená nezávislo ďalej druhá vec, či iné členské štáty využívajú Brexit e, ako spôsob vzdialiť sa od princípu voľného pohybu. Ja si to nemyslím, možno sa mýlim, ale ja to vnímam tak, že politicky a ekonomicky myslím si, že sa to eh, v podstate už eh, utvrdilo medzi EU27, že tieto štyri slobody sú neoddeliteľné a že to, že sa navzájom doplňajú, má so sebou veľké eh, ekonomické výhody. A to sú zásadné veci, ktoré by sa mali zohľadniť aj v kontexte smernice o vysielaných pracovníkoch Myslím si okrem toho, že je tu ešte jeden aspekt, ktorým Brexit obohatil politickú diskusiu vo Veľkej Británii v oblasti e, voľného pohybu a síce je vidieť, že došlo k výraznému poklesu imigrácie a nepopulárnosť migrácie sa taktiež zvýšila. Podľa mňa to predstavuje to, že britská verejnosť si uvedomuje, čo znamenajú kroky v tejto oblasti. A síce to, že im niekto slúbil, že všetko sa bude dať presadiť, to jednoducho sa nedá reálne dosiahnuť. A dru- druhá vec, Nie len, že si nemôžeme vyberať eh, v legislatíve EÚ podľa toho, ako sa nám páči, ale nemôžeme ani si eh, vyberať tak, ako to bolo prisľúbené medzi imigrantmi a ľuďmi. Teda ak prestaneme, dajme tomu, ponúkať voľný pohyb, že si chceme len vyberať eh, tých imigrantov, ktorí nám vyhovujú, to sa nebude dať tiež ľahko presadiť. Možno tých, ktorí by sme chceli, nebudú chcieť k nám prísť, eh, či už pôjde univerzitných profesorov, zdravotné sestry a podobne. Teda to môže spôsobiť potenciálne dosť veľké škody ešte pred Brexitom. Ten veľký podiel populácie, ktorý uverili tým heslám Brexitu, že získali späť svoju kontrolu nad svojimi zákonmi a hranicami. Teraz e, postupne sa im otvárajú oči a vidia, že to všetko nebude celkom tak, ako sa im to slubovalo a už nie sú ochotní tak ľahko naletieť možno politikom. To je tá pozitívna stránka. Ďakujem. Steve Pierce. Ďakujem. Ja by som odpovedala na jednu otázku. To sa týkalo otázky registrácie a toho, či je tu nejak, nejaké zaseknutie situácie, čo bráni plniť niektoré záväzky v rámci Brexitu čo sa týka dátumu, či je to zaseknuté, už ja to vnímam tak, aj keď to bude záležať od e, presného znenia. Ja predpokladám, že možnosti, ktoré Británia už má, podľa akékoľvek legislatívy EU budú naďalej v dispozícii Británii aj po Brexite, aj po tomto prechodnom období, pretože to prechodné obdobie bude zahrňať možnosti, ktoré sú k dispozícii už teraz v legislatíve, či dajme tomu Británia bude chcieť využívať eh, niektoré možnosti, ktoré má k dispozícii v rámci prechodného obdobia, ako sa postupne bude dostávať do reality post-Brexitu v oblasti registrácie a podobne. Kým to nebude písomne zakotvené v dohode o odchode, Británia um, podľa mňa nebude mať právne možnosti to robiť. Eh, Standstill doložka, taktiež non-regression doložka sú dosť um, vágne no, správneho hľadiska. V prezentácii komisie sa to tiež nejak nerozvádza, čo presne sa tým myslí. Ale ak tam bude takáto doložka, že nebude možné vrátiť sa späť, tak by to platilo v prípade, že bude pokračovať proces registrácie, muselo by sa to podrobiť konkrétnym zárukám, v oblasti legislatívnej ochranu údajov, okrem iného. A musím jasne zvorazniť, že nie pochyb o tom, že by sa mali jasne stanoviť limity, eh, aby sa nestrácal dlho čas a peniaze na súdoch. Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať všetkým poslancom zo všetkých troch výborov všetkým eh, pracovníkom, najmä sa chcem poďakovať rečníkom, všetkým kolegom. Prišli sem s tým, aby prezentovali výsledky svojej práce, za to sme veľmi vďační. Neustále opakujeme, ako chceme prehobiť vzťahy medzi vami a riedecím výborom pre Brexit. A to je aj dôvod, prečo sme vás sem pozvali. Teda pokúsime sa to zorganizovať aj v praxi medzi nami, našimi troma výbormi. Ešte raz srdečná vďaka. Okrem zjavných politických dôvodov, jedným z hlavných dôvodov, prečo sme to zorganizovali, bolo, že včera som sa zúčastnil stretnutia s pánom Barnierom, s predsedami všetkých výborov. Bol tam aj pán Ferroštát. A dosť ma zarazilo, ako prebehli diskusie o ďalšom vývoji situácii do októbra Množstvo vecí sa ešte musí vyrokovať. Občianské práva sú pritom v podstate len nejakým prenosom z tej prvej fázy rokovaní. Aj tiež Severné Írsko. Všetko sa však ešte prejednáva. Náš výbor je súčasťou vlastne všetkého, čo sa bude prejednávať od ochrany údajov k bezpečnosti. A to je veľmi znepokojivé, pretože niektoré zásadné veci a Zrejme sa všetci zhodneme, že občianské práva sú takouto vecou. To je pozitívum, že sa na tom zhodujú aj ostatní účastníci, ale času je čoraz menej, teda dnešné vypočutie malo za cieľ ubezpečiť vás o našom odhodlaní, že to vnímame s veľkou naliehavosťou. Tiež chceme uznať všetku prácu, ktorú robíte vy. Aj to, že musíme pracovať spoločne na tom, aby sme dosiahli výsledky, ktoré potrebujeme do októbra a potom do 31 po tomto dátume uvidíme, čo sa udeje, to nikto nevie. Veľmi si ceníme vašu prácu. Je to jedno z vypočutí plus plus, teda ide o naozaj... Dobre, tak plus plus plus. To znamená, že chceme ostať s vami v kontakte, chceme si vymieňať poznatky. Tieto kontakty prebiehajú aj neformálne. Chcem sa týmto poďakovať všetkým poslancom, ktorí sú veľmi aktívni v tejto oblasti. Celkom ešte budú prebiehať naďalej formálne a neformálne kontakty. V marci nás čaká uznesenie, to bude ďalší významný krok. A bude to čoraz akutnejšie v procese e, ďalších rokovaní, postupne ako sa budeme približovať k oktobru, Ešte raz srdečná vďaka. Ďakujem, dúfam, že sa onedlho opäť uvidíme.